Kolegovia, je 20 minút pred treťou, takže by som začala. Nie som presvedčená, či tento nový začiatok schôdzi 2.30, či to bude fungovať, pretože ľudia majú schôdze počas obednej prestávky. Ja som mala schôdzu a ľudia sa chcú aj najesť, takže neviem. Možno by sme si mali premyslieť, či aj tak, keď sa začínali schôdze o tretej, ľudia prišli 3.15. Máme tu dôležitý bod na programe, bod 12. Euromapping 2018, sledovanie finančných prostriedkov darcov určených na Oh, and it's called Euromapping. So now you, now you know it's item 12 and it's called Euromapping. I don't know what happened. Teraz už určite viete, že to je bod 12 Euromapping. Neviem, čo sa stalo. To bola nejaká páska nahrada technik. Je to teraz v poriadku? Tech, technik tvrdí, že áno. Dúfajme. Aspoň som nepovedala niečo hrozné, čo by sa tu teda nahlas znova opakovalo. Je to dôležitý bod pretože Euromapping je každoročná publikácia, ktorá sleduje finančné prostriedky darcov určených na reprodukčné zdravie, zdravie matiek, novorodencov a detí a plánované rodičovstvo. EÚ je odhodlané sa vysporiadať s takýmito záležitosťami, rieši ich populačný rast. V mnohých krajinách majú problémy s týmto súvisiaci. Euromapping je nástroj, ktorý slúži na kontrolu, či sa dosiahli finančnými prostriedkami ciele. Poprosím iných, ktorí sú prítomní DSV, Cecil Verno a Európske parlamentné fórum pre populáciu a rozvoj, Neil Data. Cecil Verno dostane slovo na 7 minút a ukáže nám aj video, potom, až potom. Takže Cecil, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za to, že ste nás pozvali. Aby to bolo dynamickejšie, budeme mať e, dvojitú prezentáciu, aby to bolo živšie, je tam veľa dát. Takže začne Nil. Ďakujem, Cecil. Ďakujem, pani predsedajúca, že máme príležitosť e, byť vo výbore pre rozvoj A chcel by som pripomenúť, prečo je dôležité sledovať finančné prostriedky darcov určených na zdravie matiek, novorodencov a detí. Je to nákladovo efektívna intervencia za 1 euro vydané na tieto témy je možné ušetriť 20 vyše 20 eur na iné výdavky, ktoré sa môžu použiť na bývanie, vzdelanie a ostatné záležitosti. To je naozaj e, elegantná záležitosť, veľmi šikovná. The data and the numbers of spending, just recall a little bit that it is funding in this... Ale kým sa ponoríme do údajov a štatistík, treba pripomenúť, že to pomáha zachrániť životy žien, zabrániť prenosu HIV, zachrániť deti, brániť to nechceným tehotenstvám, pretože je tu aj e, dobrovoľné plánované rodičovstvo a takisto to zabraňuje násiliu voči ženám, násiliu e, rodovému. Takže naozaj stojí za to vynaložiť peniaze na reprodukčné zdravie, zdravie matiek, novorodencov a detí. Teraz k euromappingu. Je to jeden z mnohých nástrojov na sledovanie finančných prostriedkov dáncov. Hovorili ste asi s inými mimovládkami, ktorí sledujú e, finančné prostriedky darcov inými nástrojmi. Euromapping je jediný, ktorý sleduje osobné záväzky a každého donora individuálne, koľko minú, čo sa týka objemu a štedrosti. Napríklad veľké krajiny môžu minúť viac, čo sa týka absolútnej hodnoty, ale možno to je menšie percento ako malá krajina, ktorá vynaloží síce menej vo finančnom vyjadrení, ale vyššie percento. Takto to robí Euromapping. Špecificky je zameraný na plánovanie e, rodiny. Čo sa týka záväzkov EÚ a medzinárodnej komunity, tieto sa tiež sledujú a vynakladanie eur a dolárov v tejto oblasti rozvojovej pomoci sa už od roku 2016 stalo mimoriadne dôležitou témou, pretože sa to spolitizovalo rozhodnutiami prezidenta Trumpa, prezidenta USA, uvaliť reštrikcie na e, dary, na reprodučné zdravie a ďalšie reštrikcie, ktoré ovplyvnia možnosti e, vykonávať služby v týchto oblastiach v rozvojových krajinách. Teraz stručne. Metodológia, metodika Euromapping. Potom dostane slovo Cecil. Skúmame údaje z 30 DAC darcov a riešime RMNCH to je skratka pre reprodukčné zdravie, zdravie novorodencov, matiek, detí. A týchto, týchto 30 donorov je potom zosumarizovaných v brožúrke, ktorú vám rozdáme na konci. Metodika, ktorú používame, vychádza z metodológie Muskoka. Muskoka je mesto v Kanade, kde v roku 2010 bol, e, bola dôležitá schôdza, kde sa prijalo veľa dôležitých krokov. G8 to bola a technokrati sa dohodli na metodike, ako sledovať tieto záväzky, ako sa naplnili tieto záväzky. Takže v tej... túto metodiku používame na údaje z donorských krajín, ktoré boli analyzované v tejto správe. Takže euromapping je teoretickým nástrojom, pretože každá donorská krajina, ktorá používa metodiku Muskoka. E, napríklad Spojené kráľovstvo používa inú metodiku, Nemecko, Francúzsko, Dánsko majú svoje vlastné metodiky. Toto nám však umožňuje porovnať e, jablka s jablkami a oran, pomaranče s pomarančami, keďže sme sa zhodli, že budeme používať túto metodiku muskoka. A teraz dostáva slovo Cecil. Ďakujem. Neil, kým začneme hovoriť o podrobnostiach, dám vám podrobnosti. V roku 2016 USA bolo e, popredným darcom, ako vidno, naozaj vo veľkej miere prevažovali a Nemecko napríklad 0,7 v roku 2016 a EÚ ako blok. Zelené zelené časti sú inštitúcie EÚ a členské štáty ako blok donory. Keď prejdeme k ďalším častiam týchto kruhových diagramov, vidíme, že sa veci menia, pretože tá červená časť grafu, tam vidíme e, USA. A dokonca 60 pre USA to je veľký rozdiel. Ukazuje to, aký dopad môžu mať také reštrikcie, ako teraz navrhu, navrhol prezident Trump a ako sa skupiny, ktoré závisia od financovania ODA, e, môžu, ako, ako veľmi ich to môže ovplyvniť. A teraz tie podrobnosti. Podrobnosti k tomu, ako rozličné donorské krajiny, ako sa im vedie pri témach E, reprodukčného zdravia matiek, detí a novorodencov. Tu je prehľad všetkých krajín. Pozrime sa na záväzky krajín. Krajiny sa zaviazali minúť na tieto témy. Milióny alebo miliardy. Poprvý raz za dlhý čas sa Norsko stalo prvou krajinou, ktorá, ktorá politicky, verejne sa zaviazala vynaložiť peniaze na tieto témy, o ktorých hovoríme. Norsko je malá krajina, ale bohatá krajina. Vidíme, ako to percento je vysoké. Zelené, žlté a červené farby znamenajú, že veľké krajiny EÚ skôr patria do zelenej a žltej e, farby to znamená, že sa proporčne menej podielajú na týchto financovaniach. Teraz si pozrime ďalší graf. USA vynakladá najviac prostriedkov na reproduktívne zdravie, takisto Kanada, ktorá je tesne v liderskej pozícii a potom nasledujú európske krajiny ktoré európske krajiny sú medzi tými, ktoré najviac e, platia, najviac vynakladajú, aké štiedre, najviac štedre sú voči týmto témam. Skôr sú to krajiny, ktoré majú strednú veľkosť. Tie veľké európske krajiny skôr patria do žltej kategórie. Teraz si pozrieme plánovanie rodiny. Plánovanie rodiny. Čo sme zistili? Obrazok je veľmi podobný, trend je podobný. USA je vedúcim donorom, ale keď e, si pozrieme štedrosť, to znamená podiel na ODA, vidíme, že aj európsky donory iní, nie vždy najväčší. Napríklad Holandsko sa dostávajú do popredia. Niekoľko donorov v roku 2016 zdvojnásobilo svoje záväzky voči plánovaniu rodiny, čo je veľmi dobrý trend. Čo sa týka veľkých európskych donorov ako Francúzsko, Nemecko a európske inštitúcie sú dosť vysoko, ale táto štedrosť alebo percento v porovnaní s ODA je skôr v žltej časti grafu. Teraz vynakladanie prostriedkov. Luxemburg sa dostal do popredia 2,70 venoval na plánovanie rodiny Luxembursko a potom Holandsko, Kanada, Norsko. Tie sú v zelenej časti grafu. Nemecko, Francúzsko a EU inštitúcie sú v žltej časti grafu. To znamená, že síce možno číslo je vysoké, ale percentuálne, teda parameter, ktorý meria štedrosť, tam sa pohybujú skôr v strednej úrovni. Teraz si sa zameriame na EÚ. Predovšetkým treba zopakovať, že Európska únia verejne sa prihlásila k riešeniu týchto tém rodová rovnosť, sexuálne a reprodukčné práva a zdravie. Máme na to akčný plán Takže politicky sa prihlásilo k týmto témam, politicky sa prihlásila Európska únia a videli sme aj vzostup pridelených prostriedkov v rozpočte. Červené je plánovanie rodiny, žlté je reprodukčné zdravie detí, žien a novorodencov. Vidíte vzostup v obidvoch týchto čiarach, v žltej aj v červenej. V plánovanie rodiny je menší vzostup, skôr stagnácia a žltá čiara stúpa viac ale čo sa týka absolútnych čísel, je to skôr pod 1, 1% okrem krajín ako Luxembursko, ktoré je šampiónom v tejto veci. Ako EÚ podporuje tieto záležitosti? Mnohými programami, priamými iniciatívami, ale aj multilaterálnymi iniciatívami alebo podporou rozpočtu, ktoré to sú také iniciatívy, ktoré veľmi ťažko je vypatrať, vystopovať a zapracovať do, do štúdie. Tento diapozitív bude náš posledný. Čo sa týka záverov tohto stretnutia na vysokej úrovni, európsky donory sa snažia preklenúť e, priepasť medzi USA, Kanadou a severskými krajinami. E, ich podiel stúpa ale Spojené štáty napriek tomu, že už teraz platia niektoré reštrikcie, ešte stále nie sú naplno implementované. USA je stále lídrom. Takisto je tu problém v zbere dát. To znamená, že údaje, ktoré sme tu odprezentovali, sú v podstate už zastaralé, pretože museli sme riešiť ten rok, ku ktorému boli zozbierané dáta, už 2016. Tieto dve veci nás trošku brzdia v spoznaní skutočnej situácie. Veľa pokroku sa však zaznamenalo na strane malých a stredných európskych krajín, ktoré čoraz viac percenta vynakladajú na rodinné plánovanie a reprodukčné práva, práva žien detí, zdravie novorodencov. I vidíme tu, že veľmi progresívni škandinávci a severania nie sú jediní, pretože také krajiny ako Luxembursko sa na nich doťahujú. Ako povedala Cecil, EÚ je síce veľkým donorom, ale veľmi často nes, nerobí toľko, čo by mohlo Európska únia a inštitúcie. Sú tu dobré správy. Dnes ráno sme sa dopočuli, že finančne možno bude tu nejaká injekcia pre túto oblasť, čo sa týka rozvojovej spolupráce. Toľko z mojej strany a teraz Cecil vám ukáže, odpremieta video. As we are putting the video, I just want to... If you... Kým nastavujú video, môžete si pozrieť situáciu vo vašej vlastnej krajine, v našej brožúrke, ktorú som spomenula a ktorú dostanete. Je to všetko zosumarizované. Nech sa páči. Video.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 Sorry to, I just wanted to explain those... Chcela som vysvetliť, že toto sú štyria mladí ľudia, s ktorými pracujeme vo východnej Afrike a každý z týchto mladých ľudí eh, pracuje so svojimi komunitami a niekoľ, o niekoľko týždňov prídu. Dnes sme to nedokázali zorganizovať, ale o niekoľko týždňov prídu sem a budú hovoriť priamo s donormi. Čiže do, do Bruselu prídu, pýta sa pani predsedajúca. A organizujeme podujatie, kde by mohli stretnúť aj poslancov 27. Tam sa dá hovoriť o témach, ako zaangažovať mladých do týchto tém, ako participovať na týchto témach. Je to téma na mladosti záleží, na európskej mládeži záleží a je to výmena názorov medzi juhom a severom. Je to v parlamente? Áno, je to tu. Organizuje to interskupina pre mládež tu v parlamente. V poriadku, takže informáciu sme dostali. Ja som chcela položiť otázku k tým dátam. Hovorili ste o efekte Global Gag, ale údaje z roku 2016 november 2016 je jeden dôležitý dátum. Aké sú čísla pre USA? Pretože tam sa prekrýva staršia administratíva USA a tá nová. Vy ste v závere povedali, že USA je stále lídrom, ale ak sa teraz pozrieme na čísla po zmene administratívy, tam už nebude zmiešaný rok, ale iba rok, kedy bola Trumpová administratíva, posunuli sa tie čísla? Je Amerika stále šampiónom aj pod tra- počas Trumpa? Máte pravdu. Tieto čísla platia pre predchádzajúcu administratívu. Americká vláda pred Trumpom. To súvisí so s spôsobom, e, ako sa zbierajú údaje. Nemohli sme použiť údaje z roku 2017. Je to vždy odstup pre štatistikou. Čo sa týka USA, už dnes vieme, že Trumpová administratíva už teraz oškrtala 30 miliónov dolárov. To je isté, že tam bude mínus. Potom menej fondov pridelených na medzinárodné kampane. Nekvantifikované zoškrtanie prostriedkov pre mnohé ďalšie e, mimovládky. Ešte to nebolo celkom zhrnuté, takže neviem presne. Mnohé mimovládky a koľko z nich sa týka týchto našich tém. Trumpová administratíva reštrikcie rozhodila na širšie, oveľa širšie ako predchádzajúce republikánske administratívy. Čiže už pod prezidentom Bushom sa zoškrtala rozvojová pomoc na rodinné plánovanie. Rodinné plánovanie sa aplikovali iba reštrikcie sa aplikovali len na rodinné plánovanie počas Busha a teraz pod Trumpom máme mnohé ďalšie témy a globálne zdravie bolo takisto zoškrtané 600 mil, o 600 miliónov dolarov a tam patrí aj plánovanie rodiny, rodičovstva. Takže hovoríme o 8 miliardách, ktoré o, nevieme, ako sa to napokon, ako to napokon dopadne, nemáme jasný obraz, čo to bude znamenať, keď tie, takúto širokú tému niekto zož, uh, e, prideli na ňu menej finančných prostriedkov. Ani vo Washingtone dokonca nevedia, že presne na ktoré programy sa nepridelia finančné prostriedky. Vieme zatiaľ len toľko, koľko organizácií a v ktorých krajinách prišlo o konkrétne financovanie a ešte zatiaľ nemáme súhrné údaje. Pomaly s tým pracujeme. Nemôžeme teda poukázať číslami na nejakú veľkú, na nejaký veľký skok, pretože nemáme tie záverečné čísla. Obraz je nejasný. Ďakujeme, aspoň tak, takto odpoveď, odpoveď ďakujem. Heidi. Myslím si, že je skutočne dôležité, aby mladí sa dozvedeli, ako to vyzerá a, a tento nástroj Euromapping je dôležitý pre náš výbor pre rozvoj. Z hľadiska EÚ tu vidíme dobré správy. Luxembursko, Írsko dokonca som videla, tie majú dôležité oblasti politik, ktoré sa prekrývajú so spomínanými témami. Z Európskej komisie tu máme predsa prítomných. Možno by aj z komisie nám mohli povedať, ako oni vnímajú záväzky a vynakladanie týchto záväzkov prostriedkov na spomínané oblasti a ako to, že sa táto oblasť tak veľmi spolitizovala. Toto spolitizovanie sa dostalo až na úroveň príjemcov v jednotlivých krajinách. Sú teraz príjemcovia neochotnejší pracovať s touto témou ochrany novorodencov a zdraví matky kvôli spolitizovaniu tejto témy? Vidíme teda dopady tohoto Global Gag. Mládež ako téma v rámci tejto širšej témy. Existujú krajiny, kde treba naozaj pomôcť mladým a je pravda, že práve v týchto krajinách sa aj nájdú angažovaní mladí, ktorí s tým chcú pracovať, s týmito témami? Ďakujem. Takže teraz nemecká kabina si oddychne, budem hovoriť po nemecky. Chcem sa poďakovať za to uvedenie vašich dát. No a čo sa týka tej, tej redukcie alebo obmedzení e, na strane USA. Dokážete odhadnúť, do akej miery tieto obmedzenia, čo to bude, aký to má dopad finančný, či to EU bude musieť nejako vyrovnať. Po druhé, tie údaje, e, ktoré tu prezentujete, sú veľmi dôležité E, práve na vyhodnotenie na národnej úrovni. My pôsobíme na národnej úrovni, porovnávajú sa e, jednotlivé krajiny, je to dôležité aj z hľadiska rozsahu spolupráce. Je dôležité vedieť napríklad, e, pozrite sa na Luxembursko alebo na Írsko, on skutočne tam veľké objemy, veľké snaženie na rozdiel od iných po tretie, dokážete odhodnúť, aké sú reakcie v tých krajinách, ktoré sú príjimateľmi. Či to skutočne prinieslo ovocie, či bol dosiahnutý pokrok. Ja mám polooficiálnu reakciu z Ugandy. Áno, e, my e, my veľmi radi e, príjmame peniaze e, na plánované rodičovstvo EÚ, ale máme za to, e, že chceme narastať, chceme dokonca chceme mať viac a viac ľudí, chceme byť ekonomicky silní, chceme vlastne byť z tohto hľadiska silnejší ako Spojené kráľovstvo. Teda máte nejaké reakcie od tých príjimateľov? A ako budú vyzerať tieto tieto služby e, do budúcnosti. Mám na mysli služby, ktoré sú zamerané na mládež. E, máte predstavu, ako sa to bude ďalej vyvíjať? Ďakujem. Nik- Pani Záborská sa hlási. Ah, thank you, thank you, Linda. Ďakujem veľmi pekne za, za prezentáciu. Ja mám e, otázku na našich e, expertov, na našich zástupcov. Veľa sa hovorí o zoškrtaní finančných prostriedkov zo strany, zo strany americkej administratívy. A E, Spojené štáty e, naďalej figurujú ako jeden z najväčších donorov, pretože predpokladám, že v týchto finančných prostriedkoch e, nie sú zahrnuté len otázky reprodukčných služieb, ale sú tam, je tam materské zdravie, zdravie novorodencov, zdravie detí, matiek počas, počas tehotenstva a po pôrode a pokiaľ ja mám informácie, tak e, Spojené štáty e, odmietli financovať len e, potraty. A aj to s výnimkou v prípadoch, že sa jedná o ohrozenie zdravia alebo života ženy alebo Eh, incestu. V tom prípade eh, tieto potraty eh, neodmietli financovať. Niektoré mimovládne organizácie, ako je Planned Parenthood alebo Mary Stoops Organization, hovoria, že poskytujú aj inú zdravotnú starostlivosť ako len, ako len potraty a že ich finančné prostriedky budú redukované. Ja sa pýtam, že ak je to takto a tieto organizácie majú záujem dostávať finančné prostriedky od, od administratívy Spojených štátov, prečo sa nesústredia, teda, prečo sa musia sústreďovať na potraty, keď tá škála tej pomoci je oveľa, oveľa širšia, alebo ak už chcú e, tie potraty financovať, prečo nie len v tých prípadoch, ktoré e, americká administratíva akceptuje. So Ďakujeme. Chce, chce niekto odpovedať na toto? Ďakujem pekne, ctené poslanky, ctení poslanci, za vaše otázky. Najprv, čo sa týka spolitizovania tejto témy, pani e, poslankyňa Hautala sa pýtala, keďže táto téma v Spojených štátoch je naozaj spolitizovaná a sú tu organizácie, ktoré riskujú, že sa nebude financovať to, čo robia, tak aj partnery, ktorí spolupracujú s americkými mimovládkami, sú ohrození. Takže je to dôsledok neistoty, ako USA bude aplikovať túto politiku. Čo to môže znamenať pre budúce zdieľané financovanie? Vidíme, že sa to naozaj e, odráža aj v iných krajinách. A čo sa týka faktorov, ktoré ovplyvňujú príjemcov a všetkých, čo pracujú v oblasti reprodukčného zdravia, rodinného plánovania zdravia novo, novorodencov a tak ďalej. Vo všetkých týchto oblastiach vidíme znižovanie, škrtanie. Jedna administratíva to financuje, druhá administratíva sa obratí o 180 stupňov a nefinancuje tieto témy. Takže vidíme, že kvôli tomu už tradične e, je táto téma, táto pôda neistá a niektorí donory a niektorí recipienti teda sa necítia celkom komfortne v takomto prostredí. Niektorí e, sa rozhodli hľadať zvýšenú politickú pomoc a podporu. Napríklad bol tu summit e, minulý rok k plánovanému rodičovstvu a vidíme, že v subsaharskej Afrike viac ako 30 krajín začalo financovať a robiť záväzky, finančné záväzky voči e, plánovaniu rodiny. To je jedna úroveň. Ďalšia úroveň, o ktorej chcem hovoriť. Pani Záborská sa pýtala na implikácie a na finančné reštrikcie, najmä čo sa týka plánovaného rodičovstva a MSA, je tu naozaj e, nesprávne vnímaná koncepcia. Treba brať na vedomie, že americké financovanie nesmie, peniazmi amerických daňových poplatníkov sa nesmie financovať žiadna služba súvisiaca s umelým ukončením tehotenstva v zahraničí. Toto kongres už dávno prijal. Reštrikcie, o ktorých hovoríme teraz, sa týkajú organizácií, ktoré nie sú z USA a ktoré naozaj vykonávajú rozličné iné služby, ktoré môžu súvisieť s umelými ukončeniami tehotenstva alebo aj nemusia, ktoré sú však platené inými donormi, ale keďže robia aj iné služby nevždy, napríklad len od, um, poradenstvo, alebo keď žena príde na kliniku a dostane radu, ale táto organizácia neposkytne umelé ukončenie tehotenstva, len ju odporúča, povie jej, ale existuje iné centrum, kde si môžete dať umelo ukončiť tehotenstvo. Aj to sa považuje za niečo súvisiace a takáto organizácia tiež príde o americké peniaze. Takže treba to jasne povedať, ako vyzerá americké financovanie. To ne, tu nejde o financovanie umelého ukončovania tehotenstva, veď to už 40 rokov sa nedeje. Teraz sa siahlo na služby ukončenia tehotenstva, ktoré financujú iní donory, nie USA, ale organizácia, ktorá akýmkoľvek spôsobom sa dotýka alebo spolupracuje s týmito organizáciami, tiež príde o financie. A v niektorých e, rozvíjajúcich sa krajinách, mnohých, je umelá, umelé ukončenie tehotenstva legálne. Aj keď je to tam trošku reštriktívnejšie ako e, na sever Európy, alebo väčšine krajín subsahárskej Afriky, ak je život matky ohrozený, tak umelé ukončenie tehotenstva je legálne. Takže MSA alebo iná organizácia, Strups alebo Parentalhood – treba jasne povedať, čo to presne znamená. Nejde tu o financovanie umelého ukončenia tehotenstva. To sa nefinancuje americkými peniazmi už 40 rokov. Ešte chcem doplniť k tomu, čo povedal Neil. My neposkytujeme služby vôbec. My, čo sa týka mladých, iba vzdelávame, iba informujeme. My iba poskytujeme vzdelanie a hovoríme aj o umelom ukončení tehotenstva, ale hlavne o tom, ako sa mu vyhnúť. Samozrejme, že aj my týmto pádom budeme čeliť reštrikciám a škrtom vo financovaní, pretože to je určitý kontakt, je určitá implikácia s umelými, s umelými okončeniami tehotenstiev. Ďalej, tu máme ďalšie služby, prevencia HIV, tam poskytujeme poradenstvo a informácie, pretože hovoríme aj o umelých ukončeniach tehotenstva v tejto súvislosti. Znova, je to, v kon- je to súvisiace s umelým ukončením tehotenstva, tak to príde, tieto služby prídu o financovanie. Keďže existuje takáto neistota, či sa siahne na takéto služby a ich financovanie alebo nie, mnoho organizácií nevie, či má zháňať iné finančné prostriedky od iných darcov, v Keni napríklad a vo východnej Afrike máme rozpočtové riadky, ktoré sú e, venované plánovaniu rodiny, ale pri implementácii to je neisté, ako zohnať napríklad v Keni základné prostriedky. Všetko sa tam deje na lokálnej úrovni a niekedy e, lokálne e, nemocnice, lokálne služby nemajú jednoducho základné prostriedky na poskytovanie služieb. Takže nevždy je to spolitizovanie a niekedy ide aj o to, že štruktúra krajiny neumožňuje poskytovať služby. Pri mladých e, vo väčšine krajín sa mení dynamika populácie, takže máme mnoho politik zameraných na mladých. Ale keď mladí hľadajú služby, tam e, pokrývkáva pokrivkáva implementácia v praxi. Takisto mladí žiadajú dôvernosť. Ak chcú e, informácie o sexuálnom živote alebo se, e, o veciach súvisiacich, súvisiacich so sexom a rozmnožovaním, chcú ísť za zdravotnou sestrou a chcú, aby sa to udržalo v tajnosti, ak nechcú hovoriť o tom so svojimi rodičmi. Takže máte vš- rôzne štandardy, ak, ak existuje Mm, nejaká organizácia, ktorá rieši tieto problémy mladých, tak musí niekedy rešpektovať to, čo mladí žiadajú. Musí byť vedomá si, čo mladí chcú, aby vôbec využili tieto služby. A musia sprístupniť mladým kvalitatívne starostlivosť a prispôsobiť sa mladým. A to, čo ste videli, tých, čo ste videli na videu, tie, tých štyroch mladých ľudí, oni sami teraz vidia problémy, že nie je dosť ľudí, nie je dosť materiálu. Oni sami sa rozhodli robiť takéto prezentácie, takéto informačné kampane. Pozveme ich teda na september, môžete sa s nimi pozhovárať sami a od nich sa dozvedieť priame informácie. Bola tu ešte jedna otázka. Pán Neuser kompenzácie zo strany európskych donorov alebo iných donorov, ktorí by mohli pokryť tie diery vytvorené v rozpočte po stiahnutí peňazí USA. Takže toto pravidlo, Global Gag Rule, teda globálne umlčiavacie pravidlo, naozaj zafungovalo ako mm, mm, stimul pre nových donorov. Vo februári a v marci 2017 už sa konali aktivity v tomto zmysle. 2 až 3 miliónov eur sa našlo v relatívne krátkom čase, keď sa prijalo toto pravidlo Švedsko, Dánsko, Holandsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, e, Belgicko a ďalšie krajiny, Spojené kráľovstvo. Takže medzinárodná komunita zareagovala tým, že vyzbierala prostriedky. Ale z USA sa teraz valí toľko pravidel, ktoré sú v protiklade s medzinárodným poriadkom, takže asi to už nebude dobrý mobilizačný faktor pre európskych donorov, lebo mnohé, mnohé ďalšie veci sa odvtedy udiali. A európsky donory chcú investovať do rodinného e, plánovania rodičovstva a do zdravia matky a detí, pretože to je dobrá vec sama o sebe, nie preto, že Amerika ju prestala financovať. Ešte niekto si žela ujaca slova? Kevin McCarthy, DG DEVKO, oddelenie zdravotníctva. Nech sa páči, máte slovo, komisia. Dobré popoludnie. Chcem sa poďakovať za možnosť vyjadriť sa. My si ceníme úsilie, nemalé úsilie DSV aj EPF eh, podeliť sa s nami o tieto údaje, E, e, prezentovať zameranie a vlastne e, oboznámiť nás aj tak otestovať nás, do akej miere chceme na tejto veci participovať Európska komisia je naďalej odhodlaná k tomu, e, že chce mať e, poprednú úlohu pri e, ochrane mladých žien, dievčat k otázke plánového rodičovstva. V podstate to nájdete aj v politických dokumentoch Európskej komisie. Máme celú sadu nástrojov, predovšetkým geograficky podmienených. Máme aj rôzne iniciatívy, E, mnohé v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. Takže máme teraz aktuálne e, e, obdobie iniciatívy a my skutočne podporujeme máme 2,5 milióna dodatočného financovania z Európskeho parlamentu a cez iniciatívu Spotlight a my e, skutočne sa tešíme tejto finančnej podpore a ak ju možné, je možné ešte navýšiť, o to budeme spokojnejší. Zamýšľame sa nad tým, ako môžeme e, e, podporiť naše aktivity aj v rámci ďalšieho finančného rámca. To je ťažisko súčasných vyjednávaní. Údaje za rok 2017 potvrdzujú e, vysokú úroveň financovania e, práve v tej oblasti ochrany e, reprodukčného zdravia, zdravia matiek a tak ďalej. A, a asi 30 E, finančných prostriedkov k dispozícii sa práve využíva na túto oblasť davy matik novorodencov, deti, plánované rodičovstvo, ale sme veľmi radi, že sa vnáša poriadok do tých údajov. Predtým sa často porovnávali jablka a hrušky, bolo to zmiešané. Zároveň však je dôležité, E, e, mať jasno v prioritách a ako sú finančne kryté, či zo strany komisie a zo strany aj Európskeho parlamentu. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli, že ste nám odprezentovali údaje, pretože rozhodne je to téma, ktorá je veľmi dôležité, dôležitá pre tento výbor. Ďakujem. Thank you. Prechádzame k bodu 13. Eh, Irán. Pán Pierre Amilat. Poprosím vás, aby ste prišli. Ja, Okay, colleagues, we're going to move on to item 13 now, Kolegovia, prechádzame k bodu 13, spolupráca s Iránom v rámci nástroja rozvojovej spolupráce DCI. Pán Amila zostáva s nami aj na bod 14, rozvojová spolupráca v Ázii a na Blízkom východe. Začneme Iránom. Prečo sme vyčlenili Irán? Počas letnej prestávky komisia sa dohodla, na špecifickom opatrení EÚ pre Irán 18 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky 8 miliónov na obchodovanie, 8 miliónov životné prostredie, znečistenie vody pôdy a 2 milióny na zdravotné intervencie pre ľudí z AIDS a HIV. Celá táto záležitosť sa odohrala veľmi rýchlo. Niektorí kolegovia sa možno pamätajú, že v marci, keď sme mali strategický dialog s pánom komisárom Mimicom, naznačil, že rozmýšľa sa o takomto spolupracujúcom kooperačnom programe s Iránom. Kolegovia sa vyjadrili, vyjadrili pochybnosti nielen o spolupráci s Iránom, vieme, aké sú tam politické problémy. Horúca pôda, je tu dohoda s Iránom, Amerika. Ale čo sa týka rozvojovej spolupráce, či takýto rozpočet by bol vhodný, aby sa vynaložil na Irán. Takže komisia sa rozhodla 19. júla poslala oznámenie na sekretariat, že bude špeciálne opatrenie a pýta sa členských štátov EÚ, či súhlasia do konca júla. Ja si nemyslím, že počas letnej prestávky by sa takto mali veci riešiť, ak vedia, že parlament má letnú prestávku a nemôžeme uplatniť naše právo dohľadu. 19. júla napríklad ja som bola v USA na vysokom politickom fóre. Mnohí ľudia boli na dovolenkách v parlamente a komisia to určite vedela, že je by bolo asi ťažké spracovať takúto tému, keď parlament práve nezasadá. Takže Možno pán Amila by nám práve toto mohol vysvetliť. Druhá vec, prečo? Keď členské štáty boli upovedomené o tomto špeciálnom opatrení, 11. júla sa im povedalo, že dostanú materiály, dostali ich 19. Takisto informáciu, že to pôjde s rýchleným postupom, ja by som si predstavila, že príde to na jeseň, že bude čas eh, prediskutovať si záležitosti. Čo je za, aké sú plusy, prečo práve takýto časový harmonogram sa zvolil. Prečo zrazu počas letnej prestávky, počas dovoleniek a prázdnin sa muselo takéto niečo rýchlo schváliť a prečo sa vybral nástroj DCI, nástroj rozvojovej pomoci, 8 miliónov na obchodovanie DG Trade predsa to rieši. 8 miliónov na znečistenú vodu, e, ovzdušie, pôdu a 2 milióny na zdravie. Ja viem, že Irán je krajina s stredne vysokým príjmom. Vieme, že komisia má politiku rozlišovania Irán nemal prístup k rozvojovým fondom EÚ, ale komisia má iné fondy, partnerské nástroje napríklad, ktoré sa dali využiť na túto vec. Takže je tu veľa otázok. Predovšetkým, prečo takýto harmonogram leto? Čo sa presne stalo? Vysvetlite nám to, prosím. A potom dostane slovo Cecil Kienge, ktorá predsedá našu pracovnú skupinu pre dohľad nad spomínanými témami. Ale najprv dostane slovo pán Amila a on vysvetlí a potom Cecil. Vy vysvetlíte kolegom, aké ste mali vy problémy, keď ste sa snažili riešiť túto vec a zároveň ste boli v Mali ako pozorovateľka. Nech sa páči, pána Mila. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za príležitosť vysvetliť záležitosti a odpovedať na vašu otázku. Vy ste ju dokonca položili aj písomne. Poslali ste e, naozaj obsažný list. A pán e, komisár Mimika vám už aj odpovedal Čiže sa v ňom opakuje to, čo sme už vysvetlili počas dialogu na vysokej úrovni, strategickom dialogu. A kedy sme vyhodnocovali v polovici obdobia e, našu e, rozvojovú pomoc. Už vtedy sme sa rozhodli vytvoriť bilaterálnu alokáciu prostriedkov pre Irán. Dovolte mi trošku pripomenúť silnú politickú platformu, ktorá existuje pre veci zálež- súvisiace s Iránom. Nie je to určite prekvapením. Prichádza to v kontexte, kedy Európska únia a všetky e, jej členské štáty, všetci aktéry EÚ 17. Mm, mája 28 členských štátov prostredníctvom hlav štátov a vlád riešili e, nukleárnu dohodu s Iránom. To bol naozaj veľký deň, veľká chvíľa a schválili sa opatrenia na obhajobu ochranu nielen e, európskych hospodárskych operátorov, ale aj opatrenia na spoluprácu s Iránom v oblasti hospodárstva, vrátane podpory malých a stredných podnikov v Iráne. Toto samé o sebe vytvorilo potrebu hmatateľnej aktivity, praktických krokov, lebo deklarácia je jedna vec a druhá vec je uskutočniť veci v praxi, ako vieme. Za okolnosti, pred akými teraz stojíme, ako je veľmi eh, zrýchlený postup prijatia takéhoto opatrenia, Čiže poprvé sme reagovali na túto politickú, politickú naliehavosť v súvislosti s Iránom, v súvislosti s jadrovou dohodou s Iránom. A všeobecná politická klíma medzinárodná, vyhlásenia, ktoré sa urobili a stiahnutie investičného plánu z krajiny, to viedlo na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov a inštitúcií k tlaku na komisiu, aby v zrychlenom konaní prijala rozličné záväzky a tie sa aj prijali. Takže treba to vnímať v tomto kontexte ako dôležitý signál v tom pravom čase, ktorý bolo treba vyslať. Je nám veľmi ľúto, že to prišlo práve v takom nevhodnom čase pre parlament, ale prosím, verte mi, že my sme nemali kontrolu nad takýmto časovým sledom udalostí. Takto sa to udialo. Nemá to nič spoločné s tým, že by sme my upierali parlamentu právo na kontrolu, na dohľad, kontrolu toho, čo sa schvaľuje. Členské štáty napríklad boli informované týždeň predtým. Dokumenty boli rozoslané zároveň členským štátom a parlamentu boli neformálne diskusie s niektorými členskými štátmi v kontexte DCI, kde sa táto informácia spomenula ako možnosť. Takže nebolo to nič náhle, kedy, že by sme nejaké privilegované informácie rozoslali všetkým členským štátom. Nie, ale bolo to tak, že niektoré členské štáty, ktoré boli pritomné, keď sme neformálne hovorili o DCI, dostali možnosť, že sa niečo takéto chystá. Informácie o možnosti kontrolu zo strany parlamentu vnímame ako niečo veľmi dôležité. Veľmi radi eh, prídeme a vysvetlíme, čo komisia robí a chcem vás ubezpečiť i o tom, že sme naozaj odhodlaní za členiť vás do informovania o implementácie a v kontexte iránskej vojny a víziev na tomto území to bude naozaj pre nás dôležité informovať vás ako to, ako to ide. Toto špeciálne opatrenie, ktoré bolo prijaté s rýchleným konaním 23. augusta. Za normálnych okolností sme mohli sa nejako vyhnúť letnej prestávke v práci parlamentu, ale naliehavosť zareagovať konkrétne a viditeľne politickým posolstvom, táto naliehavosť nás viedla k tomu, aby sme si zvolili zrýchlený postup. Takže to, čo sme vám poslali, to je opis eh, krokov, ktoré sa vykonajú. Je tam súhrn, všetko podstatné je zhrnuté. Dostala sa tam chybička, pretože košielka tohto textu potom bola vydaná trošku neskôr. Ja sa ospravedlňujem, že tam je, je tam chybička na, na tej obálke, na tej košielke. Odpoveď ale spočíva nie vo forme, ale v obsahu. Takže obsahovo by som vám stručne opísal, že toto opatrenie sa zameriava na oblasti spolupráce ktoré majú eh, vysokú závažnosť nielen pre Irán, ale aj pre nás a celý región. Situácia so životným prostredím v Iráne je naozaj veľmi zlá v Iráne bolo sucho, najhoršie za 50 rokov, a to bolo znásobené znečistením vzduchu nad mestami. Boli tam búrky prachu, ktoré ešte zvyšovali migráciu poľnohospodárov do miest. Čo sa týka spotreby drog, nehovoríme o do dodávaní drog, ale spotrebe drog v krajine, v Iráne, je obrovská. Tam je to jedno z najhorších, jedna z najhorších situácií vo svete v oblasti eh, požívania drog je práve v Iráne. 90 celosvetovej produkcie drog dnes prechádza Iránom a veľké percento Iráncov Máme o nich obavy a samozrejme to súvisí aj s prenosom HIV, eh, ako si viete predstaviť. Jedna z najhorších vecí je aj hospodárska výzva, ktorá vysí nad touto krajinou na horizonte. Mena Iránu priš- za ostatných 6 mesiacov sa o polovicu znížila hodnota tejto meny. To znamená, že ľudia prišli o polovicu úspor životných a táto krajina sa rúti do hlbokej hospodárskej krízy a ešte finančné sankcie to všetko zhoršujú. Všetko, čo som povedal k týmto témam, boli témy už v roku 2016 sa nachádzajúce v uzneseniach parlamentu k Iránu. Nebudem citovať z týchto vašich uznesení, to by trvalo pridlho, ale všetko, čo sme navrhli a všetko, čo robíme touto, týmito špeciálnymi opatreniami, patria, patrí do oblasti, ktoré pre vás konkrétne boli dôležité, ktoré ste identifikovali ako dôležité. Viete, že tieto potreby existujú. Sami ste ich identifikovali Takže tiež by som povedal, že sa snažíme zabraniť tomu najhoršiemu. Táto krajina, Irán, má stále trest smrti. Nechceme byť spájani s trestom smrti, ak by sme siahli na oblasť výroby drog ale legislatíva zdá sa, že v tejto oblasti sa trošku uvoľňuje a možno sa naša, náš prístup tiež neskôr zmení. Dôležité je spomenúť aj to, že okrem tohto opatrenia, špecifického opatrenia, sme tiež aktívni pri podpore migrácie. Viete, že 3 milióny Afgáncov boli vnútorne boli presídlení z Af- e, do Iránu z Afganistanu a tieto 3 milióny Afgáncov majú tiež potreby a podporujeme dlhodobo ich živobytie. Mimovládky v Iráne podporujeme, aby zohrávali úlohu pri rozvoji Iránu. A čo sa týka využitia nástroja DCI, partnerský nástroj PI, ten sa používa v záujme únie to je definícia tohto nástroja. A práve preto sme ho nemohli použiť, nie je to vhodné na celý tento balík spolupráce, iba na časť. Je to nástroj, kde je menej finančných prostriedkov k dispozícii, než je tomu pri DCI. A práve preto sme potrebovali použiť DCI, lebo mnohé tieto opatrenia zo štruktúralnej perspektívy sa snažia modifikovať životné prostredie, riešenie odvozu odpadu, hospodárenie s vodou, znečistenie Kaspického mora zo strany Iránu. A to je v záujme každého. Kritéria, ktoré sme použili pre DCI, aby sme mohli mm, sprístupniť tieto finančné prostriedky, boli tiež dané na papier a tam je veľa vysvetlení. Môžete čerpať aj z týchto. Ďakujem. Neviem, či všetky moje otázky boli zodpovedené. DCI komisia za, zasadala 11. júla a boli informovaní o tom, že dostanú podklady e, v niekoľko týždňov. Náš výbor tiež zasadal vtedy v júli. Jednoducho, e, komisia je vždy informovaná o tom, kedy zasadáme a keď chcú, aby mohli dostatočne včas informovať o, o iniciatívach. Ja som bola s komisárom Micov v New Yorku. Nikto mi e, sa o tom nezmienil. Až keď som sa vrátila, tak som sa to dozvedela prostredníctvom kolegov. E, domnievala som sa, e, že, že, že opätovné uvalenie sankcií bolo až od augusta a dozviem sa, že to vlastne už bolo rozhodnuté v maji. Ja, je mi jasné, že 11. júla ste to zrazu nedali dokop, dokopy. Muselo to byť oveľa skôr, veď sme sa stretli s komisárom. Povedali sme, že máme výhrady. Musím povedať, že všetko naznačuje, že skutočne ten úmysel e, nebolo všetko realizované v tom najlepšom úmysle, že boli tam určité veci, ktoré e, je možno vytknúť. A teraz dám slovo Cecil, nech sa k tomu vyjadri. Ďakujem, Linda. Viaceré otázky už boli položené. Ja by som chcela urobiť chronologickú rekonštrukciu toho, čo sa vlastne stalo. A pokúsim sa položiť niekoľko otázok, ale sú aj ďalšie, ktoré pán Amila už odpovedal. 19. júla náš sekretariat dostal od komisie dva dokumenty v dodatku máte rezume. Ide o 18 miliónov eur e, v troch zložkách. Tie tri časti alebo linky pán Amila a Linda vysvetlili 8 miliónov techniky obchodnej výmeny a podpora MSP, vylepšenie hodnotového reťazca, ďalších 8 miliónov na boj proti znečisteniu vody a ovzdušia na zlepšenie kvality pôdy a na spracovanie e, odpadov a posledné e, tie milióny na boj, na podporu e, konzumentov drogy a tiež chorých na HIV. 31. júla bola písomná procedúra, ktorá opísala celý postup na konci e, júlového Tyrkisového týždňa no, predvečer e, letných dovoleniek e, sa vypracoval dokument, ale keď to prišlo od komisie, tak to vyzeralo ako keby bol parlament pozbavený svojich kompetencií. Hovorím to preto, že ja som nemohla, jednak som tu nebola, bola som počas Tyrkisového týždňa na misii a nemohla som teda byť prítomná v Bruseli a nemohla som sa v lete e, tejto problematike venovať. A koordinátori e, museli e, písomne a teda potichu sa venovať tejto téme. Aby sa to zaslalo komisárovi 30. júla, to skutočne v rámci transparentnosti a demokratickej kontroly to nie je ideálny postup, ale vzhľadom na charakter tohto špecifického opatrenia sme sa to snažili rešpektovať a postúpiť členským štátom. Poznáme, aký je ekonomický, politický aj diplomatický kontext, ktorý stojí za tým všetkým, hlavne e, Sofijský summit e, zo 17. mája, kde európsky e, lídry diskutovali o jadrovej iránskej dohode. A e, samozrejme sem žiadali maximálne rešpektovanie e, záväzkov, ktoré vyplývajú z tejto dohody pre Irán. 6. E, august a tak ďalej, to boli tie termíny, kedy sa hovorilo o reaktivácii dohody. Ale mrzí nás, že neboli sme schopní a nemali sme tú príležitosť schopnosť eh, adekvátne aplikovať našu úlohu demokratickej kontroly. A keď sa vrátim ku chronológii, ak chceme upozorniť, že užšia spolupráca s komisiou by bola lepšia, táto špe, toto špeciálne opatrenie si vyžaduje špecifickú pozornosť našej strany my sme sa síce vyjadrili v minulosti pri strategickom dialógu, pri priebežnej revízii a naša predsednička zaslala list komisárovi Mimicovi a mali sme výhrady k tej celkovej sume určenej pre Irán, ale poukazovali sme na to, že je potrebné posilniť spoluprácu. To zdôrazňuje význam tej, tohto špecifického opatrenia. 22. augusta naša predsednička dostala od komisára Mimicu informáciu, že členské štáty boli informované pred 31. augustom a rada sa jednomyselne vyjadrila v prospech tohto opatrenia. Päťdesiat miliónov eur pre Irán. Už v marci sme upozornili na túto sumu, je to na obdobie 2008 a 2020. A minulý týždeň toto opatrenie komisia potvrdila To by bolo všetko z mojej strany. E, nebudem opakovať body, ktorým sa pán Amila už venoval. A rada by som položila niekoľko otázok práve k celému harmonogramu. Chcela som ale upozorniť na to, že pracovná skupina a europoslanci nemali príležitosť e, realizovať svoju demokratickú úlohu kontroly. Je potrebné spolupracovať na tomto špecifickom opatrení a nedalo sa to zrealizovať. Všetci sme boli na dovolenkách. Napriek tomu sme teda túto prácu zrealizovali písomným spôsobom. Ďakujem, Cecil, za detaily. Je dôležité mať predstavu o časovom postupe. Máme troch kolegov. Vymenovala som ich. Ešte niekto sa chce pridať k rečníkom? Žal, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem hlavne spravodajkyni, že veľmi jasne e, opísala časový harmonogram celej operácie poprvýkrát počujem o tom, že e, sa tomuto regiónu venu, sa venovalo aj počas priebežnej analýzy. Ja by som sa rád spýtal komisie, či to zodpoveda princípu diferenciácie. Myslím, že som niekde počul od, predsed, od predstaviteľov komisie, že tento princíp diferenciácie sa postupne od neho upúšťa. Mne to osobne nevadí, pretože ak rozvojová politika EÚ vychádza z perspektívy znižovania rozdielov vo všetkých krajinách, hlavne zo, v krajinách so stredným príjmom, tak áno, tento princíp diferenciácie mm, ich vlastne vylúčil. takže OK. Tiež chápem, že EÚ hľadá pozitívne echo v krajinách, ktoré sú problematické. Prečo sú problematické? Pretože USA chcú zintenzívniť kontakty s týmito krajinami a mali by sme ale byť informovaní o týchto politických rozhodnutiach, ktoré sa môžu interpretovať inak, než sú naše princípy a, bole, a ktoré boli schválené so súhlasom parlamentu. A treba dávať pozor, aby sa jedna dimenzia európskej politiky takýmto spôsobom nevytratila. Hm. Dve skôr technickejšie otázky. Takže nejde ani skôr o rozpočtový, ako skôr o programový prístup, alebo by som skôr bola projektový. To je otázka. A druhá, v krajinách ako Irán. S ktorými si chceme uchovať minimálne čo najkorektnejšie vzťahy, aby sme mohli uchovať dialog, aby sme zabránili k zabranili negatívnemu vývoju e, v tejto krajine, pretože ten negatívny dopad by mal viacnásobné následky. Nebolo by rozumné v politickej koncepcii komisie uvažovať viacej principiálne, ako pristúpať k týmto krajinám, či budeme podporovať vládu v týchto krajinách alebo e, ľudí zodpovedných, určitých predstaviteľov. Myslím, že oba prístupy sa robia, ale keď hovoríme o tomto budúcom nástroji financovania, mali by sme hovoriť aj o princípoch. A keď o nich hovoríme, potom máme aj jasnejší pohľad na to, či táto politika je pertinentná a správna. Ďakujem, Šáro. Hedy Hautala, máte slovo? Ja plne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané o tých problémových aspektoch vyplývajúcich z nedostatočnej možnosti uplatniť si právo e, dohľadu. S veľkým záujmom počúvam to, čo sa hovorí my podporujeme krajinu, ktorá nielenže má príjem e, na strednej úrovni, ale vyššej strednej úrovni. Mne sa zdá, že mali by sme Mali by sme upustiť od takýchto aktivít, i keď si uvedomujeme, že sú určité mimoriadne udalosti, veľmi dramatické, ktoré poviedli ba priam ku krízovej situácii v Iráne. Mm, to nám potvrdzujú všetky aktuálne správy. Ja sa však obávam, že to, čo sa udialo, môže byť nepríjemným precedentom precedensom v európskej eh, politike rozvoja. E, vy ste sa tu zmienili aj o tej veci, že v Iráne ešte stále platí trest smrti, e, čo je e, hrubá červená hra, hranica pre EÚ. Ale okrem toho v väzniciach v Iráne je veľmi mm, tvrdá situácia, veľmi dramatická situácia, aj čo sa týka dodržiavania ľudských e, práv. E, no a e, myslím si, že vo väzniciach dochádza k ponižovaniu, ba priam k mučeniu. Tomu by sme tiež mali venovať pozornosť. Európsky parlament vyjadril Eh, aj určité obavy o osud Tutu, ktorý bol eh, advokátom eh, pre ľudské práva, obhajoval ženy v Iráne, ktoré, ktoré neuposlúchli príkaz nosiť závoj na tvári, zakrytú tvár. Takže či sa mienite zaoberať aj touto témou? Pán Schaffhauser. Ďakujem. No ja by som rád poukázala na istý prejav pokritectva, keď Obamová administratíva aplikovala americké právo a sankcie 9 miliárd na poľnohospodárske financie alebo BMP za to, e, že spolupracovala s touto krajinou, tak e, prečo komisia nereagovala? A teraz, keď je to zrazu Trumpová administratíva, hoci je to administratíva legitímneho demokraticky zvoleného prezidenta, tak komisia teraz reaguje kvôli 18 miliónom. Nebojte sa, že sa zosmiešnite, keď hovoríme o 30-40 exportu v jadrovom eh, sektore Airbusu a tak ďalej. A kde ste všade boli, keď sme žiadali o nezávislý postoj Európy a žiadali sme o podporu napríklad v Francúzsku, tak nič ste neurobili a teraz zrazu proti Trumpovej administratíve reagujete a stále len opakujete. Po druhé, a kde ste boli pri, keď bolo skutočne tr- autonómne obhajovať proti USA v technológii 100% e, závisíme od doláru, a my musíme byť seriózni a v tom nie ste, tak potrebujeme mať nezávislú politiku a táto sa ale nikdy neuvidla do praxe. A teraz zrazu sa niekto zobudil, lebo je tam Trump. Ja s ním samozrejme nesúhlasím, ale ja celkom chápem logiku takéhoto rozhodnutia. Bol som s Afetom v Iráne a keď som si dovolil po, dovolil povedať, že ten dolár eh, by sme mali mm, eh, dolár by mal byť prestať, eh, teda by mal prestať byť medzinárodnou alebo celosvetovou menou, tak ma tam zosmiešnili, ale samozrejme, že musíme ísť touto cestou, lebo musíme ísť cestou v nezávislosti a pripravme si aj na to prostriedky, inak nás nebudú brať nikde seriózne a teraz je tu nejaký konsenzus e, proti Trumpovej administratíve a že ten pán je, mm, neviem aký, nie, pán, ten pán vie veľmi dobre, čo chce robiť. Je to veľmi vášnivá rozprava. Skutočne my e, vlastne e, ponúkame službu občanom a podliehajú diktatu komisárov alebo vlád členských štátov asi je potrebné pozhovárať sa aj s ďalšími o rozhodnutiach, ktoré boli prijaté na ba priam najvyššej úrovni. E, pán Milhát, máte veľa otázok pred sebou. Viete, tá kľúčová otázka súvisí s dôverou. Dôverou v parlament, v dialog s parlamentom, ale niekedy vzniká taký pocit, možno to nie je e, skutočne omyselné, ale zdá sa, ako keby ste vyčkávali na, na vhodnú chvíľu, vhodnú konšteláciu, e, ktorá e, zabezpečí to, že parlament z technických či iných dôvodov nebude môcť participovať. Jednoducho je dôležité mať E, mať arzenál v ruke, aby sme dokázali presvedčiť všetkých poslancov e, o tom, že máte dobré úmysly, pretože my vieme, že je veľa vecí, ktoré je treba vysvetliť, prečo používate fond DCI takýmto spôsobom a nie iným. Veď v podstate DCI je fond, ktorý má slúžiť na znižovanie chudoby. E, samozrejme, je veľmi veľa záujemcov a veľmi veľa veľa vrecák, e, ktoré očakávajú, že budú naplnené e, peniazmi EÚ a sú to požiadavky opodstatnené, ale predsa máme fondy, ktoré sú e, špecificky vyhradené na určité veci. A určite aj pri ďalšom bode budeme hovoriť o tom širšom kontexte, ale zatiaľ hovoríme o Iráne. Mohli by ste sa prosím vyjadriť Irán a PCI? Ďakujem, že ste uznali aspoň to, že mnohé z tých vecí, ktoré tu preberáme, sú e, mimo môjho mandátu, mimo môjho dosahu. Ja vôbec nemám ambície, že dokážem presvedčiť všetkých. Ja chcem len vysvetliť postup, ktorý uplatnila komisia. Myslím, že takúto diskusiu sme už mali. Myslím, že mali sme sériu vynikajúcich diskusí, rozpráv pod, počas e, strednodobého hodnotenia všetkých systémov. Prechádzali po, sme po jednotlivých regiónoch a potom ste mali aj rokovanie s komisárom Mimicom, e, čím ste uzavreli e, túto, túto tému Musíme si uvedomiť, že skutočne rok 2018 boli dvo, bol, bol priestor, aj sa, reali, aj sa využil tento priestor na vyhodnotenie situácie, zamyslenie sa. Myslím, že je dôležité si to pripomenúť. O čo teda ide? Ide o to, že parlament sa javí byť, alebo je zarazený e, E, zarazený postupom komisie. A Linda, vy ste e, naznačili, že e, sú tu náznaky, že to nebol postup vždy bona fide. Ale môžem vás uistiť, Linda, že nie je tomu tak. My sa nebojíme dohľadu, kontroly. Ja by som mohla skutočne E, preberať detaily uznesenia EP, všetko, čo sme urobili. Čo sme urobili, je všetko v súlade s vašim uznesením. Ja mám na mysli e, tie veci, ktoré skutočne zavážia. Ja e, nehovorím o diskusii, ktorá nás určite čaká v rámci nového viacročného finančného rámca. Tam je celý rad ďalších myšlienok. Ja som nehovoril o tých ostatných veciach v úvodnom slove. Zatiaľ sa zaoberáme aktuálnym stavom vecí aj DCI. E, zatiaľ e, ho máme a je aký je. Aj keď viem si predstaviť, že e, by ste mohli mať viacero otázok, ktoré s tým súvisia. E, teraz sa pustím do odpovedania vaši, na vaše otázky. Diferenciácia. Mm, veď nariadenie o DCI vychádzalo e, z e, premisy diferenciácie. Áno, a diferenciácia zároveň znamená výnimky. Derogácia existuje celý rad kritérií v tomto nariadení o DCI E, kritéria, ktoré e, je nevyhnutné e, splniť, ak sa má udeliť výnimka. Mohol by som napríklad spomenúť situáciu v Iraku. Irak je tiež štát s, s strednou, vyššou strednou úrovňou príjmu, majú tiež viac menej vojnový stav a dôsledkami a zasluhujú si určité príspevky z DCI a mohol by som uviezť celý rad ďalších príkladov. A práve e, kvôli tomu, čo sa deje, komisia viackrát e, musela udeliť výnimky. Týka sa to Afriky, týka sa to aj iných častí sveta. Teda diferenciácia e, a priori nevylučuje, ale právny mechanizmus je taký, že máme nejaký všeobecne platný mechanizmus DCI a potom sú možnosti výnimiek, ale tie majú e, reštriktívnu interpretáciu a pokiaľ sa má udeliť výnimka, tak komisia e, musí to obhájiť, musí uviesť kritéria. Čiže z právneho hľadiska nedošlo k zmene politike, politiky a myslíme si, že tento postup je rozumný. Ďalej je rozdiel medzi sankciami a zaangažovanosťou. Myslím si, že to je určite e, téma, ktorá si zasluhuje ďalšiu diskusiu. My sme konfrontovaní s takýmto s takouto kontraverziou po celom svete od Kambodže po Myanmar a mnohé ďalšie miesta, Tadžikistán a tak ďalej. Skutočne je celý rad ďalších krajín, keď z času na čas je dodržiavanie ľudských práv ako by neexistovalo, alebo princípy právneho štátu nie sú uplatňované, alebo sú veľké nerovnosti v prístupe. E, teda ja chcem vás e, uistiť o tom, že nemôžeme sa stávať len do polohy, že e, my sme tí, ktorí majú pravdu a jedinú pravdu. Našou hlavnou snahou je pomáhať. Pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Ďalej voľba spolupracovať s vládami alebo naopak pria, pra, práve s vládnou opozíciou alebo s tými, ktorí vedú e, reformné ťaženie. Áno, vždy treba zvážiť, e, neexistuje možnosť pokroku, ak nie je nejaká komunikácia, aspoň nejaká, nejaké prepojenie aj na ten štátny aparát, na ministerstva. Inak, inak sa nepresadia tie zmeny, ale je jasné, že vo väčšine krajín, o, ktoré, o ktorých tu hovoríme, je obrovská potreba zásadných reforiem. Ale to neznamená, že e, komunikujeme len s ministerstvami. My sa snažíme komunikovať s celým e, s celým portfóliom spoločenských organizácií a e, v prípade Iránu e, skutočne e, neboli zatiaľ uplatnené tie určité doplnkové opatrenia, ale my vždy chceme, aby bolo monitorované to, ako sú poskytované, v akom rozsahu sú poskytované e, e, e, verejné služby. Je veľmi dôležité, aby v týchto štátoch sa aj vlastne budovala, budoval akýsi systém skladania účtov verejnosti, spoločnosti. Myslím, že som odpovedal na tú na tie otázky. To bola tu tá otázka, že veď Irán patrí k, stre, e, k, k krajinám e, stredného príjmu, vyššieho stredného príjmu. Ďalej tu bola e, otázka, ktorá sa týkala HIV. HIV vo väzenskom prostredí, ale aj mimo neho. Opäť aj pri riešení tejto problematiky musíme vtiahnuť, zaangažovať do toho procesu aj štátne inštitúcie. Určite je potrebne pokračovať v dialogu s Iránom. Ja mám e, dlhý zoznam hm, aktivít, e, snah o vtiahnutie do procesu štátnych inštitúcií a iných. Ďalej bol e, celý rad aktivít, ktoré súvisia s politickým dialogom, to znamená s iránskou vládou, medzi iným aj v oblasti otázok životného prostredia ale čo sa týka HIV vo väzenskom prostredí, e, určite e, e, tam platí zásada nediskriminácie. Čo sa snažím povedať? Nebudeme sa pozerať na aspekty bezpečnosti alebo na otázku dodávok drog, pretože to nepovažujeme za to kľúčové, ale práve tá odvrátená strana mince nás zaujíma. Pán Schaffharzer mi položil otázku, ale nie som si istý, či som si to dobre zapísal. Európska komisia je veľmi znepokojená tým, čo sa deje e, v prípade veľkých európskych firiem a teraz budem hovoriť mimo svojho mandátu. Pôsobil som dlho v oblasti obchodu, obchodnej politiky EÚ. Všetci si uvedomujeme, e, že e, najväčším problémom je prístup k finančným prostriedkom a vôbec finančné toky medzi Iránom a zvyškom sveta. Ďalej exteritoriálne uplatňovanie sankcií USA, ktoré majú výrazný dopad na firmy, ktoré mali veľké plány, veľké zámery investovať do Iránu. Medzi iným k ním patrí aj Total. A museli sa vzdať týchto svojich zámerov práve v súvislosti s finančnými eh, reštrikciami. My vieme, že tieto veľké firmy majú eh, skutočne veľkolepé plány a tie sa týkajú nielen Iránu, ale širších regiónov. Komisia musí využívať tie nástroje, ktoré má k dispozícii a chceli sme mať aspoň veci čisté po právnej stránke, že nebudú akceptované sankcie, e, ak by mohli mať dopad na EÚ, ale v podstate e, v prípade nadnárodných spoločností tie majú svoje záujmy nielen v Európe, nielen v Iránu, ale po celom svete. Skutočne toto ide ďaleko nad rámec môjho mandátu. Myslím si, že toto je vec, ktorú by ste mali preberať so zástupcami E, generálneho riaditeľstva pre obchod a samozrejme so zástupcami komisie na najvyššej úrovni. Ďakujeme za vaše vysvetlenia. Určite budeme opätovne hovoriť s komisárom o celom tom procese dohľadu a práva dohľadu a kontroly z našej strany. My teraz sme vo fáze e, vyjednávania programu, ktorý sa bude vzťahovať na ďalšie volebné obdobie v EP. Ja si uvedomujem, že to nie je ľahké. Musíte príjmať rozhodnutia, ale jednoducho musí byť poskytnutý priestor mm, tomu verejnému dohľadu, verejnej kontrole. Ďakujeme. Neodchádzajte, prosím, pretože sa vás týka aj ďalší bod. E, pán Amil Hat. A ten ďalší bod je ďalším dôležitým bojo, bodom ktorý sa týka problematických otázok. Je to bod číslo 14, rozvojová spolupráca v Ázii na Blízkom východe, vrátanie situácie v oblasti ľudských práv, okrem iného v Mianmarsku, na Filipínach a v Laose. Prečo máme takýto bod? Pretože máme mali sme strategický dialog s komisárom Mimicom v marci náš výbor vyjadril viacero výhrad v, v súvislosti s ľudskoprávnou situáciou v Mianmarsku, Filipínach, Laose aj inde. No a v podstate vzhľadom na alarmujúcu ľudskoprávnu situáciu v týchto krajinách natíska e, sa otázka a apel smerom na komisiu, aby konala aby sa zmiernila tá ľudskoprávna dráma a má na to k dispozícii medzi iným aj finančné nástroje. E, svetlo svetla uzrel e, čerstvá správa e, Výboru pre ľudské práva OSN, ktoré sa týka útlaku, ktorým sú vystavení Rohingovia Takže mohli by ste nás prosím informovať eh, o tom, pána Milháda, ako vyzerá naša spolupráca s dotknutými štátmi. Eh, eh, také správy ako správy o situácii v oblasti ľudských práv po svete od OSN upozorňuje na tie problémy. Ďakujem, pani predsedajúca. Nevedel som, že prídem sem na pódium. Nechal som si poznámky vzadu, ale začať môžem. Tému poznám. Nepripravil som si nejakú svetobornú prednášku alebo oznámenie, takže je to v poriadku. Všetci sme ešte len prvý deň po prázdninách práci, chápeme. Ďakujem. Treba začať e, Mianmarskom. To by bolo najvhodnejšie, pretože situácia s ľudskými právami je tam najhoršia v tomto regióne sveta a a komisia ktorá vypracovala mm, misiu. Skupina vyšla, išla do Mianmarska zistiovať fakty, mali sme diskusiu s nimi e, u mňa v kancelárii, vypočuli sme si ich a zapojili sme sa do skutočnej konverzácie. Boli to ľudia, ktorí chápali aj dynamiku dlhodobého vývoja v tejto krajine a ktorí mohli naozaj počas tejto misie e, v teréne hĺbkovo sa zoznámiť so situáciou. Hovorili sme o úlohe armády v Mianmarsku. Armáda je presvedčená, že má právo na moc v Mianmarsku, dokonca aj občianská vláda v Mianmarsku je pod kontrolou armády. Vláda robí to, čo chce armáda. A je to veľmi ťažké pre občianskú časť vlády udržať pod kontrolou to, čo by chceli udržať pod kontrolou. Ďalšie slovo, ktoré rezonuje, je genocída. Genocída najhorších možných rozmerov. Je to ten najhorší čin, ktorý sa dá dokumentovať. A táto genocida zdokumentovaná bola nie len zo strany obetí, ale je zdokumentované aj to, že štruktúrálne to robí Mianmarsko ako štát táto misia nebola pripustená do príslušných e, oblastí. Vychádzajú teda len z interviu, z rozhovorov a identifikovali tri zločiny. Genocída, a šesť orgánov vrátane najvyššieho vedenia armády, sú zodpovední za genocídu. Táto správa ešte stále je e, vo forme nedokončenia, ale bude rade odprezentovaná Rade pre ľudské práva v oktobri. Takáto je situácia a mali sme veľmi dobrú e, diskusiu o tom, čo povedal pán Gorens e, predtým, či by sme mali naozaj stále spolupracovať s touto vládou, či by sme mali vysvetliť, čo robíme v súvislosti s Mianmarskom, najmä vo vzdelávaní, vidieckého rozvoja, potravín, prístupu obyvateľstva k potravinám. A potom je to ťažká téma občianské policajné hliadky. My totiž podporujeme občianskú policiu, ktorá by mohla používať techniky, ale nechcem sa tu zamotať. nie aby strieľali ľudí na počkanie, ale aby civilizovaným spôsobom sa riešili konflikty, povedzme to takto v skrátke. a sme spokojní s výsledkami. Samozrejme, že je to riskantné takéto niečo robiť, pretože akýkoľvek incident nás môže ohroziť. A naozaj aj tu v parlamente ste sa nás mnohokrát pýtali, či to je správne takto sa zapájať takto sa zaangažovať a podporovať v mianmarskú políciu. Dostali sme radu, že by sme mali rozanalizovať úlohu armády v hospodárskom živote a zabezpečiť, že ak sa aplikujú sankcie, tak potom majú dopadnúť na tie firmy, ktoré spravuje vláda, mianmarská, eh, pardon, armáda armáda v Jarmansku je viac ako armáda, je to ekonomický obor. Dokáže sa zastať e, svojich členov, vojakov armády a dôstojníkov armády pri rôznych činnostiach, takže aj toto treba zohľadniť. V Mianmarsku, neviem koľko máme času sa týmto zaoberať a do akých podrobností mám ísť, Mianmarsku podporujeme mierový proces, menšiny, menšinové skupiny. Zabezpečujeme, aby sa situácia znormalizovala vo vzťahoch na všeobecnej úrovni. Podporujeme rokovanie o mierovom procese na politickej úrovni a takisto poskytujeme pomoc rozličným um, menšinám. Vychádzame z princípov sociálnych služieb pri našich činnostiach, najmä príklad, ktorý je v, v Mianmarsku veľmi citlivý. Nediskriminácia. To je mimoriadne dôležitý princíp. Deti v štáte Rakhine alebo v ďalších pohraničných oblastiach tejto krajine musia mať možnosť chodiť do školy. Bol som v Mianmarsku ani nie tak dávno a zistil som, že súčasť vzdelávacieho systému časť vzdelávacieho systému je tiež pod kontrolou armády. V Mianmarsku je minister, ministerstvo vzdelávania. My sme podrobne skúmali, ako je to zorganizované v tejto krajine a armáda kontroluje jednu univerzitu, má pod kontrolou niekoľko zariadení pre vyššie vzdelávanie, vrátanie odborných škôl a dokonca aj základné školy v niektorých oblastiach. Ja som um, dal otázku pani premiérke a ona v tomto zmysle ona mi nevedela vysvetliť, prečo jej krajina potrebuje ministerstvo pohraničných záležitostí. Ona nie je úplne spokojná s vojenskou časťou svojej vlády. Takže toto robíme v tejto krajine. Pokúšame sa zaangažovať vládu do spolupráce s nami, ale zároveň veľmi razantne sa vyjadrujeme na všetkých eh, stretnutiach zaštitených OSN a negatívne sme hodnotili stav ľudských práv tejto krajine. Tí, čo si želajú zmenu v tejto krajine, títo civilní ministri, ktorí vytvárajú politiky, v oblasti, napríklad v oblasti vzdelávania. Aby napríklad generácia za generáciou Mianmarčanov nevyrastali v chudobe. Teraz je táto krajina chudobná, ale hneď po vojne tomu tak nebolo. Situácia sa zhoršila v tejto krajine. A ďalšia vec, Čína má veľký vplyv v juhovýchodnej Ázii, vrátane Mianmarska a so všetkými časťami krajiny, s inštitúciami, s armádou, so všetkými týmito má Čín, Čína určitý vzťah a je tam aj veľa Číňanov, ktorí žijú v rôznych častiach krajiny. Takže ak takýto tlak zo strany Číny pretrvá, Môže sa to stať neudržateľným a vojenská sila sa aktivizuje. Toľko z mojej strany k Janmarsku, ale ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Kolegovia, Janmarsko Charles. A ja by som sa venoval jednému principiálnemu problému v súvislosti s touto diskusiou. Ak v rámci našich dohod s krajinami AKT táto krajina nebude rešpektovať ľudské práva, alebo ak v Nigerii dojde k štátnemu prevratu, ako sa už stalo, tak sme prerušili dohodu o spolupráci. Uchovali sme naliehavú rozvojovú humanitárnu pomoc a ukončili sme prebiehajúce dohody. Ale ak Mianbarsko by bolo súčasťou AKT, tak by ste to teraz nemohli urobiť, lebo je tam článok 95 eh, ak prerušíme spoluprácu kvôli štátnemu prevratu a nie kvôli genocíde, tak ako to uznáva OSN, teda kompetentný orgán, tak je tu istý problém. Long story. Uh, um. Áno, je to dosť zložité, ako to vysvetliť. A je to pravdu, je to článok 96. Tam sa uvažuje o istom postupe a vychádza to aj z dohody Kotonu, takže môžeme začať s procedúrou, s postupom článku 86, pardon, 96, ale Treba predovšetkým preštudovať jednotlivé časti a to vôbec nie je jednoduché rozhodnutie, pokiaľ ide o zrušenie všetkej formy pomoci. To je veľmi vážne rozhodnutie. A to nie preto, že by niektoré vlády a orgány by boli priamo pod svetlami reflektorov, ale práve preto, že obyčajné obyvateľstvo by tým utrpelo. Potrebujeme mať naozaj veľmi, veľmi dobrý dôvod na prerušenie takejto pomoci, pretože dôsledky cítiť okamžite in situ v teréne. Áno, treba sa dohodnúť, alebo treba mať podporu všetkých na e, znovu spustenie systému ale e, je naozaj veľmi ťažké to prerušiť a potom znovu začať. Rozvoj to je dlhodobá záležitosť a proste tento systém nemôžeme zapínať a vypínať ako keby vypínačom. Rozvojové financie nezávisle od ich výšky tam vstupuje do hry aj otázka proporčnosti, a potom štáty, áno, môžeme to využiť. Ale tá, ten pakový efekt sa vyskytuje len vo veľmi málo prípadoch. Prečo? Pretože najvýznamnejší rozvojový nástroj to je obchod. To sú všetko veľmi zložité otázky a nikto nevie, čo sa zajtra v Mianmarsku udeje, ak sa EÚ a európske inštitúcie rozhodnú, že so všetkým prestaneme a skončíme. A že komisia prestane pomáhať, tak to bude všetko politická otázka. A ešte jedna poznámka. Dôsledky ekonomických sankcií na Miamarsko. Čo sa stalo aj e, tie armádne veci. Skôr ako sankcionovať jednotlivcov a zabrániť niekomu cestovať, to, čo robia napríklad Američania, Američania nesankcionujú celoplošne, ale veľmi individuálne. Niektorým osobám zmrazia účty, zabrania im cestovať do USA. My uvažujeme o všeobecnejších, rozsiahlejších sankciách. A ak by sme chceli ukončiť to opatrenie všetko okrem zbraní, aj to je možné. bola by to síce premiéra, bol by to prvýkrát a malo by to veľký ekonomický dopad na krajinu a na ľudí. Mianmarsko poberalo pomoc. Teraz má relatívne silný textilný priemysel, ktorý dáva obživu miliónom obyvateľov, hlavne ženám. A ak by sme tu stopli tie colné výhody e, v prístupe na európsky trh a podobne a ich výrobky by ku nám nemohli prichádzať, tak títo ľudia by stratili prácu. No k čomu by došlo? Došlo by k exodu. A to by bolo stále dokola to isté. Títo ľudia prejdú thajské e, e, hranice, stanú sa modernými otrokmi buď v textilných firmách alebo v rybarských spracovateľských e, továrniach. 3 milióny obyvateľov bez dokumentov, ktorí sú teraz v Thajsku, tak to sú Myanmarci, takže si musíme uvedomiť, aké by mali dôsledky eventuálne sankcie a kto by za to všetko zaplatil? Ekonomické sankcie. Nemyslím, že by to e, miamarským dôstojníkom a generálom spôsobovalo nejakú nespavosť. Takže treba si naozaj veľmi dobre rozmyslieť takéto rozhodnutie. Ešte nič nebolo rozhodnuté. Šarl ešte chcel vystúpiť, ale ešte pred vami, Charles, hovorí pani predsednička. Budete hovoriť aj o iných krajinách? Kambodža, Filipíny. No, Charles. Ale vieme, ako funguje kotonu aj jednotlivými článkami. V prípade vážneho porušenia článok 96, to všetko poznáme. Komisia aj my v parlamente máme čím ďalej tým väčšie ťažkosti vysvetliť, eh, aký je skutočný obsah článkov, podľa ktorých konáme. Eh, to, čo sa stalo v prípade Nigeru a viackrát, že došlo k eh, prerušeniu tejto dohody, keď tam došlo k štátnemu prevratu a nedokážeme a nerobíme to, to isté Nepostupujeme rovnako v prípade krajiny, ako je Mianmarsko, kde tiež armáda postupovala rovnakým spôsobom. Súhlasím, že naliehavá humanitárna pomoc musí pokračovať. To kotonu nevylučuje, máte úplnú pravdu, že e, treba tie všetky aspekty brať do ale to znamená, že naše texty treba revidovať, adaptovať. Ak e, naše ustanovenia sú len dekoratívne, tak potom ich nepotrebujeme. Ak nie sme schopní vysvetliť politiku a ustanovenie jednotlivých zmluv e, robia opak, tak potom máme problém. Tento svet je plný protirečení a samozrejme sú tu aj ďalšie oblasti, kde existujú takéto odlišné politiky. Možno, že ku Kambodži a k Filipínam teraz by sme si mohli vypočuť. Kambodža. Tam sa ide voliť. Myslím, že všetci sa sústredujú teraz na voľby v Kambodži. A nedajú sa považovať celkom za eh, demokratické. Opozíciu uväznili pred pár dňami boli e, uvoľnení všetci z väzenia, prepustili ich, ale vodca opozície, ten čelí veľmi závažným obvineniam. Ale voľby boli. Teraz už máme aj výsledky týchto volieb. Európska únia pokladá tieto voľby nie za záruku demokracie, nie sú, takže sme už neboli pozorovateľmi. Aj členské štáty EÚ prestali podporovať volebný proces. Zároveň v Európskej komisii sme pozastavili platby, e, rozpočtovú podporu pre Kambodžu do preskúmania dopadu tejto politickej situácie v Kambodži na našu spoluprácu. Už sa to rozbehlo, toto hodnotenie. A poradcovia pre rozvoj vypracujú správu v auguste si ju veľvyslanci rozanalizovali a nedávno nám poslali k tomu pripomienky. A je možné, že sa tieto pozastavené platby znova uvoľnia, aby bolo možné poskytovať služby obyvateľstvu. Ešte jedno preskúmanie pokračuje. Ide o decentralizáciu Decentralizácia ale európske inštitúcie trošku pochybujú o tom, či decentralizácia bude alebo nebude mať dopad na politickú situáciu, berúc do úvahy, že tieto voľby a členovia miestných eh, úradov budú mať na ne vplyv tieto kroky. Takže, aby som to skrátil, pozastavenie podpory volebnému procesu. Jednoducho volebný proces v Kambodži už nepodporujeme. A spolupráca v oblasti vzdelávacej, v oblasti rozvoja rybných hospodárstiev, manažmentu verejných financií, reforma verejnej správy. V týchto oblastiach sa spolupráca znova rozbehne, ale nie v oblasti decentralizácie. Máme zložitý vzťah na politickej úrovni s Kambodžou. Mohlo by som to nazvať vynikajúca spolupráca s administratívou Kambodže, najmä ministerstvo financií a vzdelávania a kľúčové ministerstva pre sociálne sektory. Tam naozaj môžeme zaznamenať e, pro progres, čo sa týka vzdelania, napredovanie a v oblasti vedeckého rozvoja. Tam naozaj sa urobili obrovské kroky. Ale problémy Kambodži, ktoré sú znepokojujúce, pozostávajú z rastúceho vplyvu Číny v tejto krajine. Zaberanie pôdy je tu veľký problém. Časť krajiny bola predaná súkromníkom a toto je tiež veľmi, veľmi vážna záležitosť a každý vie, že v kontexte ASEANu je Kambodža blízko stanoviskám Číny a jedne, Kambodža prenáša ďalej vplyv Číny do svojej oblasti. Ľudské práva ako také. V Kambodži je problém skôr s modelom demokracie, s praxou demokracie, ktorú sa pokúšajú aplikovať, než s ľudskými právami ako takými. V porovnaní s 10-15 krajinami vo svete, mohol by, mohol by som ich vymenovať, kde je naozaj problém so skutočnou situáciou s ľudskými právami. V Kambodži to tak až nie je. Takže asi tak v Kambodži. Sú otázky? Som pripravený odpovedať. Všetko je jasné. Možno ešte trošku k Filipínam. Veľmi rýchlo. Filipíny. Filipíny sú veľmi dobrým príkladom, kde obchodovanie a ľudské práva sú horšie ako v Kambodži. 4000 ľudí prišlo o život mimosúdnymi zabitiami v mestách na Filipinách bolo násilie pozorované v rámci tzv. vojny proti drogám, ktorú vedie pán prezident Huterte a Filipíny sú výnimkou z tzv. viktimizácie európskymi inštitúciami. Myslím, že sme hovorili o konkrétnej záležitosti a Filipíny sa začali obracať na európske inštitúcie, nie na členské štáty EÚ, ale na unijné inštitúcie a hrozili, že zastavia spoluprácu s nami. Ušetrím vás všetkých incidentov, dosť farbistých, ktorý, ktoré prezident Duterte vo vzťahu k EÚ predviedol, ale Sústreďujeme sa na veci dôležité pre Európu a pre Filipíny, aj pre zvyšok sveta. Napríklad pomoc moslimskej komunite v tejto krajine, pretože Kadafi v súvislosti s medzinárodným terorizmom podporoval skupiny také ako na Filipínach. Dnes je situácia lepšia, ale videli sme v Davao a na niekoľkých ďalších miestach na Filipínach, že je možné veľmi ľahko e, vykresať iskru takýchto nepokojov Takže sme radi, že je situácia v krajine taká, aká je. Filipíny, už nebudú mať nárok na našu pomoc. Asi posledný krát bola pridelená taká veľká pomoc Filipínam, ale oni nedokázali vyčerpať mnohé tieto pridelené financie. A napokon Ide o to, že to nie my, ale Duterte zablokoval túto našu asistenciu. A ešte stále je formálne táto pomoc zablokovaná, ale už vnímame pozitívne signály, ktoré prichádzajú a zdá sa, že by sme mohli znova začať pracovať. Tiež máme zaujímavú prácu na Filipínach v oblasti rovnakého prístupu k právnemu systému. Spolupracujeme s Ministerstvom pre spravodlivosť a takisto v zdravotnom sektore, aj pomoc obetiam e, užívania drog, rehabilitovanie drogovo závislých. Takúto ponuku sme vláde dali, uvidíme, ako to bude v praxi. Ďakujeme. Sú otázky k Filipínam? Pán Schaffhauser. Rád by som niečo povedal k Filipínam. Ja Veľmi nedôverujem ľudskoprávnej diplomácii. Vidíme, že US, ako to funguje s USA, s Čínou. V diplomácii ide predsa o záujmy, ale záujmy musia ísť e, ruka v ruke s ľudskými právami. Veľmi často je to vlastne paralela neokolonializmu a preto s vami súhlasím, preto je vždy lepšie hnutie nejakým spôsobom mu pomôcť, alebo prebrať zodpovednosť za štátny prevrat alebo destabilizáciu, ale jednoducho hnutiu treba pomôcť. Filipíny poznám veľmi dobre, chodím tam dvakrát ročne. Bol som tam na konci Markosovho obdobia práve, aby sme pomohli, aby sme pomohli tomu demokratickému prerodu. Mám tam veľa priateľov. Ja si myslím, že sme veľmi prísni na prezidenta. Súčasná situácia je taká, že je tam viacej bezpečnosti. Eh, v Manile sa môžete eh, bezpečne večer prechádzať, možno bezpečnejšie než v Paríži, takže pokrok sa zaznamenal. Um, bezplatné zdravotníctvo pre študentov a tak ďalej. Ak nemáte radikálne riešenia, no dobre, ale je to varí lepšie v Mexiku alebo v Kolumbii? Mali by sme predsa len nuansovať, keď hovoríme, keď uh, treba porovnávať s Mexikom, s Kolumbiou, Filipíny, to je um, gangrenovaná, teda postihnutá krajina. Trest smrti tam stále je. Pre všetkých tých, ktorí ktorí mm, berú aj tie drogy a ktoré vlastne zomierajú, lebo sa predávkovali. Ale mali by sme si uvedomiť aj, aké sú pozitívne aspekty. Takmer 90 obyvateľstva predsa len mm, e, to pocítilo. My hovoríme o nejakých 35-40%, ale sú aj výsledky v oblasti bezpečnosti v tejto krajine. To je to, čo som chcel povedať. Charlie, want to say something about that? Yeah. Ešte Charles chcel niečo dodať, veľmi stručne. Vôbec nesúhlasím s pánom Schaffhauserom, keď hovoríme o tej ľudskoprávnej diplomácii a tajnej diplomácii. My nepoznáme počet osôb, ktoré boli zachránené a nevieme ani počet citlivých situácií, ktorým sa mohlo zabraniť, lebo to nie je v tlači. Napríklad Čína e, zakazuje akúkoľvek verejnú kritiku, ale podľa toho, čo viem, prebieha dialog medzi EÚ a Čínou o ľudských právach. A povedali mi, že výsledkom bolo, že Čína akceptovala druhý aspekt spravodlivosti. Jeden čínsky obyvateľ bol v prvej inštancii odsudený na smrť a vďaka zásahu EÚ sa podarilo dosiahnuť, že došlo e, k druhému kolu vyšetrovania. Takže nejaké výsledky predsa len sú a zachraňujú ľudské životy, takže to stojí za to, aby tá diplomacia fungovala, aj tá tajná. Ale áno, ale áno. Áno, je to veľmi pomalý proces, veľmi často nevždy uspokojivý. No, I, I used, I've been... Viem, že uh, že som bola za železnou oponou. Bola som e, v Moskve e, počas tých temných dôb a bolo tam veľmi tiež bezpečne v Moskve. I just want, I just want to... Ja chcem nastoliť otázku týkajúce sa jedného nástroja, ktorý využívame ako e, poslanci. A to sú tzv naliehavé prípady, ktoré sa otvárajú na plenárnych zasadnutiach. Také naliehavé situácie boli v Filipínach alebo v Mianmarsku. Aké sú dopady tohto nášho konania v tých naliehavých prípadoch? Má to vôbec zmysel? Je to užitočné, ak my e, veci takto štrukturujeme? Nech sa páči, môžete si vybrať, na čo chcete odpovedať. Myslím si, že ide o to, aký typ e, ľudskoprávnej diplomácie, ktorú chcete uplatňovať. Jedna je taká tá e, e, skrytá, Uvediem príklad Vietnamu. V 96. sme mali veľký zoznam vojnových zajacov, mali, boli francúzi, belgičania a tak ďalej. Všetci tí, ktorí nejakým e, spôsobom sa objavili vo Vietname počas tej vojny, mali zoznam. A potom e, bola, e, bola ďalšie, ďalšia skupina organizácií, Rada ministrov, Európsky parlament, ďalší ktorí sa vyjadrujú k ľudskoprávnej situácii v štáte. A to samozrejme sa vždy stane veľmi e, e citlivé, veľmi spolitizované. A m, mm, práve voči tomu má výhrady Duarte. On sa považuje e, za m, mm, cieľ viktimizácií na úrovni OSN alebo v uzneseniach Európskeho parlamentu, v pozíciách EÚ, v tom kontexte OSN skutočne krajiny ich vyhodnocujú, posudzujú a e, majú dopad z hľadiska e, nátlaku, ale majú aj, e, majú aj dopad, aj teda niečo prinášajú, niečo znamenajú, majú svoj zmysel. Nemali by sme podceňovať politický dosah takýchto uznesení, takéhoto konania. Domnievam sa, že napríklad na Filipinách, poviem aspoň toľko, EÚ eh, e má veľké ekonomické záujmy. Ja som sa stretol s európskymi veľvyslancami v Manile, a skutočne prejavili obrovský záujem o dosiahnutie normalizácie vzťahov. A to je takisto vec, ktorú je potrebné mať na zreteli, veď boli tam urobené nemalé investície, európske investície a musíme si uvedomiť, že postupom času môžu byť tieto európske investičné zámery nahradené napríklad čínskymi. Ďakujem. Myslím si, že sme vás grilovali dosť dlho, i hodinu 40, e, e, takže e, skutočne budem parafrázovať, oplatilo sa vás zavolať, pretože sme využili ten čas s vami strávený. Takže dozvedeli sme sa viac o juhovýchodnej Ázie. My dostávame listy od zástupcov verejnosti, žiadajú vysvetlenie, prečo sa deje. E, e, ľudia jednoducho e, to vnímajú všelijako a preto sme položili vám otázky a ďakujeme vám za odpovede. Zhostili ste sa výborne dvoch bodov a tešíme sa na vás do budúcnosti. Chceli ste ešte niečo dodať? Áno. a e, e, ja chcem sa poďakovať tomu, tomu týmu, ktorý sa mal, mal venovať je také jednej podotázke, ale jednoducho nebol na to čas. A teraz prejdeme na posledný bod dnešného popoludnia, to je bod 15, a to je VTO, Medzinárodná organizácia obchodu, cesta vpred. Výbor pre obchodné záležitosti koncipuje e, správu ohľadom budúcnosti VTO. VTO je globálny medzinárodný subjekt, ktorý dohliada na pravidlá medzinárodného obchodu. Je VTO má už za sebou dosť dlhú históriu a v súčasnej dobe je vystavená táto organizácia veľkému tlaku. VTO a to má svoje dopad. Pokiaľ je oslabená pôsobnosť VTO, tak e, to ovplyvní e, slabšie krajiny, rozvíjajúce sa krajiny, rozvojové krajiny, ktoré sa ťažšie presadia, pretože pravidla nebudú platiť. Ďakujem, Linde. Ja by som rada zdôraznila význam, že výbor robí správu v tejto významnej téme, ako je budúcnosť VTO. Vieme, že obchod má veľmi úzke napojenie na rozvoj a obchodné politiky nezávislého charakteru a pôvodu majú dopad na rozvojový svet. Ja ako autorka tohto stanoviska, my aj INTA by sme mali naozaj brať veľmi vážne túto tému a vychádzať aj z článkov zmluv EÚ a hlavne pokiaľ ide o koherentnosť rozvojových politík. Obchodná liberalizácia nie je sama o sebe pozitívna pre zníženie chudoby a nerovnosti, práve naopak, ak sa adekvátne nereguluje, môže mať veľmi negatívny dopad na udržateľný rozvoj a na život žien napríklad. V tomto kontexte treba zdôrazniť možnosť VTO. Je to E, platforma alebo forma multilaterálneho rokovania a preto je potrebné, aby EÚ e, presadzovala demokratizáciu VTU, aby e, toto fórum bolo legitimnejšie, aby sa vypočuli všetky hlasy a rovnako potrebujeme obchodný program, ktorý je založený na spravodlivejšom obchode, kde sa zabezpečia sociálne, environmentálne a ľudské práva v procese a aby sa brali do úvahy aj špecifické potreby rozvojových krajín a krajín s nízkymi príjmami. VTO, VTO musí jasne uznať úlohu obchodu e, v udržateľnom rozvoji a v boji proti klimatickým zmenám. A Parížská dohoda by sa mala chápať ako minimálny rámec je znepokojivé, že bilaterálne a multilaterálne dohody môžu viesť k fragmentácii medzinárodnej obchodnej politiky a to podkopáva úlohu demokratických fórum, fór, ktoré upravujú medzinárodný obchod. A preto EÚ a členské štáty by mali posilniť svoje úsilie na väčšiu demokratizáciu obchodu. Musíme žiadať od členov VTO, aby žiadali väčšiu demokratickú legitimizáciu a to parlamentnou dimenziou tejto organizácie. To sú naše zásadné požiadavky, ktoré budú v našom stanovisku a dúfame, e, že budú prijaté vo výbore INTA. Ďakujem. Myslím, že ste boli veľmi stručný, vecní. Takže pán Rupík, potom pán Schaffhauser. Ja sa chcem srdečne poďakovať za toto stanovisko. Domnievam sa, že reforma VTO je kľúčová a určite ma, bude mať veľký dopad na celkovú rozvojovú politiku už od Sietlu e, sa hovorí o tej reforme a parlamentná delegácia. My sme boli v Sietli a, a v podstate e, sme sa dopracovali k nulovému výsledku domnievame sa, že vytvorenie parlamentnej konferencie je dôležitým momentom a dobre si spomínam na, na to, že eh, Rekamany tam mm, tiež zohrali dôležitú, zohral dôležitú úlohu. Je dôležité to, aby poslanci e, boli zaangažovaní v tejto diskusii ohľadom obchodu. Musíme si uvedomiť, e, že v každej krajine zohráva opozícia dôležitú úlohu. My si uvedomujeme, že vlády majú často zviazané ruky významnými e, zmluvami a myslím si, že je dôležité poukázať na to, o čo spotrebitelia prichádzajú, ak nevenujú pozornosť problematike VTO a jej ďalšieho smerovania. No a my, my eh, v rámci tej agendy máme aj, aj trade facilitation, to je podpora obchodu. Domnievam sa, že EÚ e by mala venovať tomuto väčšiu pozornosť a predovšetkým aj z hľadiska podpory rozvoja rozvojových krajín, pretože tie sa obzvlášť zmietajú e, v pazúroch korupcie. No a potom e, to pri, toto mm, prihráva do karát tým, ktorí môžu spôsobiť veľké škody. No a čo sa týka tej problematiky riešenia sporov, teda okrem podpory obchodu, aj resolution settlement, teda riešenie sporov, je veľmi dôležitá téma. E, no a ešte tretím takým, takou agendou je Aid for Trade. E, a e, je, to znamená, treba napomáhať rozvoju obchodných tokov a e, určite, ak hovoríme o presadzovaní obchodu, tak musí to byť pri dodržiavaní tých cieľov trvala udržateľného rozvoja. A určite v tom kontexte e, treba jedným dychom e, chápať aj vlastne využívanie a presadzovanie obnoviteľných energetických zdrojov. No v neposlednom rade by som sa chcel dotknúť polnohospodárstva, to je ten tretí pilier, to je, e, to je e, pre nás dôležitá téma, veď spotrebitelia by mali mať možnosť dostať sa ku kvalitným polnohospodárským produktom za férovú cenu. Videl som nedávno karikatúru. Africká ro- rolnička má paradajku, ktorá stala 1 euro e, a, a potom európska predajňa, kde e, v prepravke alebo v košiku bola celá hrba paradajok a tiež stali 1 euro. No a musíme tieto pomery, alebo skôr nepomery riešiť a to je možno riešiť práve multilaterálnymi mechanizmy. E, v Buenos Aires e, bolo, bolo rokovanie, hovorilo sa o potrebe reformy, to rozhodne aj Európsky parlament podporuje. Chcem sa obzvlášť poďakovať spravodajkyni za to, že to akcentuje, že politika rozvoja je e, tým ťažiskom v tomto stanovisku a od toho sa odvíja ten e, názor na reformný proces. Ďakujem. Mám tu e, Norbert Majzenek a chcel by som sa poďakovať tiež. Povedal by som niekoľko slov e, za kolegu Franzuliku. Bohužiaľ nemohol dnes sa zúčastniť toto stanovisko veľmi správne kladie dôraz na fungovanie VTO ako oficiálne rokovacie fórum, ktoré poskytuje platformu na otvorenú diskusiu o záležitostiach súvisiacich s globálnym obchodovaním. Zdôrazňujúc e, dobre stránky slobodného obchodovania, apelujeme, aby tento systém, ktorý je pre všetkých, pokračoval. Členovia VTO umožňujú tranzíciu hospodárstiev z rozvíjajúcich sa krajín k rozvinutým krajinám a na to sa používa otvorené obchodovanie a zároveň e, rozvojová pomoc. Z tohto hľadiska je dôležité pre členom VTO, ktorí sú rozvíjajúcimi sa krajinami, rozhodnúť sa o svojom tempe liberalizácie obchodu a nesmie sa od nich žiadať, aby si na svoje plecia brali viac, než môžu zvládnuť podľa úrovne svojho rozvoja. Navyše závery by mali vyplynúť do dohody o uľahčení obchodovania medzi rozvojovými a rozvíjajúcimi sa krajinami a mali by sa vytvoriť rozličné opatrenia, ktoré budú strihnuté na mieru, ktoré pomôžu tejto dohode, aby sa uplatnila v praxi. VTO prispieva k tomu, aby bolo možné spravodlivo e, náležite dovršiť trvalo udržateľné ciele v oblasti životného prostredia, vzdelania a ďalších oblastiach tým, že sa podporuje e, reforma obchodovania v smere prorastovom a prorozvojovom. Okrem VTO sú tu multilaterálne rámce, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní e, nevyhnutných flexibilít, aby bolo možné splniť záväzky Parížskej dohody. Navyše, aby bolo možné zachovať transparentnosť zúčastnených organizácií a demokratickú legitímnosť globálneho obchodovania, treba pokračovať trvajúc na rozmeroch VTO. A VTO by sa mal naďalej angažovať v reformách systému VTO aby bola táto organizácia transparentnejšia a efektívnejšia. Vďaka Lola za eh, to, že náš výbor mohol pracovať na tomto stanovisku. Pán Šalházer. Ďakujem. Súhlasím s podstatou stanoviska, ale mali by sme pouvažovať na otázke, či by sme nemali predsa len dať nejaký kvietok komisii. Predseda komisie e, sa mu podarilo si vypočuť niekoľko hodín amerického prezidenta. Ten nie je taký, e, veľmi často toto nerobieva, ale to je veľmi pozitívne. A čo to znamená? inštancia, ktorá hovorí v mene 27, teda o európskej dimenzii, tak sa jej podarilo vyslať posolstvo americkému prezidentovi. Samozrejme, nič nie je isté, nič nie je podpísané, ale minimálne toto je dôležitý bod. A hovorím to tiež preto, že zažívame veľmi znepokojivé obdobie E, orgán riešenia konfliktov VTO má 7 sudcov, venoval sa jednému prípadu a teraz sú len 4 a 3 neboli obnovení. Ak USA sa postavia proti obnoveniu menovaniu 4. sudcu, tak vlastne táto inštancia by nemohla fungovať. A tým pádom by tento multilaterálny nástroj nemohol fungovať. Je to veľmi vážna otázka a mali by sme vyzvať komisiu, aby konala. Môžeme sa vyjadriť s polutovaním nad tým, že neexistujú a nefungujú bilaterálne dohody. Ale mnohé boli podpísané práve preto, aby sabotovali podporu a rozvoj multilaterálneho obchodu. Bol som na konferencii v Doha, tam sa v, hovorilo hlavne o autorských právach a o generikách. A všetko ostatné nebolo boh vie čo, tie ostatné témy, takže bilaterálne témy, ak, na, ak orgán pre riešenie konfliktov VTO nebude fungovať, a vedel, ako také nebude fungovať, tak musíme pouvažovať nad tým, čo sa stane e, s vyrokovanými obchodnými dohodami pod záštitou VTO. Nezabúdajme, e, že ich, ta, že ich bolo dosť. Je to veľmi zložitý systém. A vlastne Jedine Európa je tou nádejou a dostatočne veľkou kritickou masou na to, aby zachránila tento nástroj. Pán Schaffhauser. Ďakujem, pani predsednička. Mám tri poznámky. Poprvé, VTO nie je medzinárodnou inštitúciou v zmysle OSN. Najprv to bola lobistická skupina pre medzinárodný obchod za pod podpory USA, pretože po vojne to pre USA bolo výhodné pre ich dominačnú politiku. Táto organizácia, keď už e, Trump si uvedomil, že Čína sa stáva prvým e, svetovým obchodným partnerom a že americký deficit e, už nemôže pokračovať, pretože E, tak sa USA rozhodli, že VTO e, prestane. A ja toto rozhodnutie podporujem, pretože ja som si ho želal už dávno. A tiež pripomínam, že na rozdiel od e, obchodnej organizácie OSN, VTO je súkromná lobistická organizácia, ktorá mala medzinárodný štatút. Druhá poznámka, jednotný trh a jednotnú trhu, to posilňuje silných a oslabuje slabých. Odkedy máme jednotnú menu, rozdiely medzi Nemeckom a ďalšími krajinami, ktoré sú členmi eurozóny, všetci, všetci ochudobnili, schudobnili na rozdiel od krajín, ktoré neboli v eurozóne, ktoré mohli robiť devalvácie a ktoré menej schudobnili Polsko, Maďarsko a tak ďalej. Takže dnes je veľmi jasné, trh je jednotný trh, pomáha najviac najsilnejšiemu a oslabuje tých najslabších. A pozrime sa na Havanskú chartu. V 53. sa rozhodlo, že e, nadbytky aj e, deficity nie sú dobré pre dlhodobý obchod a je potrebné, aby obchod ochudobňoval a, a aj ich zvrchovanosť. A tu vychádzame z toho merkantilistického trhového modelu. Nemecko má 287 miliard e, prebytku. Nemecko má 8 krát väčší obchodný prebytok ako Čína na hlavu. Myslíte si, že je to udržateľný model, ak sa Trump obráti na Nemecko. Keď sa obráti proti Nemecku, tak má pravdu. Fungujeme e, v samovražednom ekonomickom modeli a ak na tomto modeli chceme budovať Európu, tak ja vám môžem povedať, že skutočne exploduje. A ten mechanizmus solidarity, áno, chceme trh, ale odmietame mechanizmus solidarity. Tak buď máme euro a potom máme finančné transfery, ktoré budú kompenzovať trh, alebo už euro nebudeme mať. A keď už nebude euro, tak Nemecko stratí 800 miliard aktív v zahraničí. Tak toto je, tak toto je, ekonomika je takáto. Ďakujem za pozornosť. Pán Rubík? Pán Rubík chce sa prihlásiť o slovo. On nie je Nemec, ja súhlasím, ale je to diskusia, ktorú vedem. Ale je z Pan Európy. Túto diskusiu vediem už veľmi dlho so všetkými medzinárodnými organizáciami paneurópskeho charakteru. Bol som zakladateľom Pan Európ France a ja som stále hovoril, musíme uvažovať nad našim ekonomickým modelom. Dostali sme sa do liberálneho modelu, hoci pôvodne EU takáto nebola Kooperácia bola vždy nad hospodárskou súťažou a teraz sme hospodárskú súťaž dali do centra všetkého. A teraz sa zrazu čudujeme, že to nefunguje. A už ani nefunguje ani solidarita, tá tu už tiež nie je. yeah, <laughs> um, now I give the floor to Mr. Marcellesi. Slovo má pán Marcellesi. Neviem, či je Talian. Hovoríme o VTO. Ďakujem pekne. Ďakujem Lole Sanchez za stanovisko. Podľa nás je správnou cestou a musíme ísť teda touto cestou. Treba pripomenúť, že liberalizácia trhu môže byť pozitívna aj negatívna, ale sama o sebe to nie je. Nesmieme zabúdať na vykorenenie chudoby a na odstránenie rozdielov. Je potrebné podporovať multilateralizmus. A trochu sme naň pozabudli pri poslednom kole rokovaní, pretože tam bolo viacej bilaterálnych dohôd. Podporujeme potrebu demokratizácie VTO, teda máme inštitúciu, ktorá je veľmi málo transparentná. A ešte by som poukázal na hierarchiu noriem. Najdôležitejšie nie je obchod kvôli obchodu, ale preto, aby ľudia mohli žiť dobre a v rámci hraníc a možností tejto planéty. A to by malo byť aj v agende 2030 a takto hovorí aj Parížská dohoda a preto nemôžeme mať obchodné dohody, ktoré pôjdu proti kritériám Parížskej dohody. Obchodné nástroje musia pomáhať na ceste väčšej udržateľnosti a sociálnej spravodlivosti a čo by sme chceli zvorazniť, predložíme v tomto zmysle návrh otázka diskriminácie výrobkov na základe toho, ako sa vyrábajú. Vieme, že vo VTO to funguje a to by e, uviedlo lepšie do praxe uhlíkovú stopu, aby sme podporili voľný obchod, ale zároveň podporili ekológiu a tiež rozumná myšlienka E, reťaz, taký reťazec globálnych dodávok, napríklad v textilnom priemysle a chceme uznať princíp opatrnosti. Mal by to byť základný princíp aj v obchode. Rovnako je potrebný transfer technológií, ktoré sú klimaticky v poriadku vychádzajúc z dohy či iného. V prípade duševných práv, klimatické zmeny, aj to všetko uviesť. VTO máme návrh k biodiverzite, biopiráctvu. Predložíme pozmeňovacie návrhy. Podľa nás najdôležitejšie je, že našim cieľom žiť dobre a aby sme boli šťastní v rámci možností tejto planéty a obchod nie je cieľom, ale prostriedkom. Floor back to Lola. Anything to add, Lola? We... Oh, no. Teraz slovo dostáva komisia, na ktorú som skoro zabudla. Trpezlivo tam čakajú, aj iní ľudia čakajú na komisiu, pán Axel Pužon a pán Rikovský z DG Trade. Neviem, či by ste chceli niečo dodať. Veľmi pekne ďakujem. Niekoľko všeobecných poznámok aj niekoľko špecifických poznámok. Možno k tomu poslednému vstupu chcem zdôrazniť, a to veľmi silne, že je to skutočne pravda, že obchodovanie nie je dôležité samo o sebe. A z dohôd VTO je jasné, že prvé ciele pri, pri založení tejto organizácie boli cieľmi hospodársky rozvoj členov tejto organizácie. A v tomto kontexte je dôležité mať na mysli, že táto organizácia čeli svojej najväčšej výzve práve dnes – a najviac o tom hovoria, o tejto výzve, o tejto zlej situácii, tí najchudobnejší, tí najslabší členovia VTO. A z, z tohto hľadiska je závažné, aby táto reformná iniciatíva pokračila ďalej a aby sme sa pohli z tejto krízy, aby sme ju nechali za sebou. Komisia predložila niekoľko námetov, čo sa týka reformy zdieľame už teraz s Európskym parlamentom a s členskými štátmi niektoré a hovoríme o vytvorení priestoru, o monitorovaní dohľadu, dohľade o viacerých web stránkach. A potrebujeme postupovať ďalej s týmito záležitostiami. Teraz niekoľko konkrétnych poznámok. Dopad liberalizácie obchodu. Ja by som zdôraznil cieľ VTO a tým je podpora rozvoja svojich členov. A história VTO a história Všeobecnej dohody o clách a obchode GATT hovorí, a dá sa to dokázať ich príkladov, ako malo obchodovanie pozitívny dopad na rozvoj niektorých krajín a ako dokázalo obchodovanie pozdvihnúť milióny ľudí z chudoby. Dokonca príklad Kambodže a preferenčných záležitostí, ktoré ktorým sa Kambodža tešila pri hospodárskom rozvoji, môže byť tiež uvádzaný ako príklad v tomto zmysle. Bilaterálne a plura, pluralitné e, dohody o obchodovaní. Chcel by som zdôrazniť, že tieto typy dohôd sa nerobia v rámci VTO. VTO vie predpokladať, že takéto typy dohôd vzniknú a predpokladá, že členské štáty sami si preskúmajú možnosti vzniku takýchto iniciatív, ktoré majú pozitívny dopad na podporu hospodárskeho a ekonomického rozvoja a e, pri vytváraní pravidiel, ktoré v budúcnosti by mohli viesť k multilateralizácii. A v tomto kontexte by som rád spomenul rokovania, ktoré sa odohrali pri tovaroch e, dôležitých pre životné prostredie. Boli to rokovania, ktoré súviseli aj s informačnými technológiami. Tieto tiež možno uvieť ako príklad. Dovolte mi teraz sa dotknúť e, trvalo udržateľných rozvojových cieľov SDG. VTO prispieva k dosahovaniu týchto cieľov, ako to bolo aj v dokumente, ktorý komisia pripravila. Sú tu početné oblasti, v, ktorej, v ktorých VTO by mohlo prispieť, napríklad eliminovanie subvencií v poľnohospodárstve, podpora rybného hospodárstva, tam prebieha aktívne rokovania, nie na úrovni eh, VTO a Uznáva sa tu dôležitosť mandátu pre lídrov v roku 2015, aby rokovali a aby eliminovali tie najnevhodnejšie subvencie pre rybné hospodárstva ACEL. Dva, dve slovička za DEFCO. DG DEFCO. Z diskusie som si uvedomil, že tu existuje termín Aid for Trade, teda pomoc za obchodovanie. A je dôležité uvedomiť si tento pojem, ako funguje, ako má dôležitosť. Nielen, že sa tu využívajú možnosti, ktoré vytvoril multilaterálny alebo bilaterálny obchod, ale treba kompenzovať aj výzvy, ktoré súvisia s globalizáciou a s nacionalizáciou, internacionalizáciou. A potrebujeme väčšiu efektívnosť, väčšie zameranie sa, sústredenie sa a lepšie vzťahy medzi obchodovaním a investovaním. Práve kvôli industrializácii a diverzifikácii jednotlivých ekonomík je dôležité si v tejto diskusii aj v iných uvedomiť e, z uľahčovanie, umožňovanie obchodovania. To je niečo, čo berieme veľmi vážne. V roku 2014 počas rokovania o TFA sa komisia zaviazala vynaložiť 400 tisíc eur na túto facilitáciu, toto uľahčovanie. Už sme urobili platby a tento trend bude pokračovať, pretože umožňovanie obchodovania, facilitácia obchodovania je istý spôsob, akým zabezpečiť, aby niektoré časti populácie, najmä žijúcej v prihraničných oblastiach, mohli robiť biznis bez prekážok. A takisto je to veľmi vhodné pre Afriku, aby tripartitné dohody napríklad, alebo CFT v Afrike boli uvedené do praxe. Ďakujem. Ďakujem. A Lola, záverečné poznámky? Len som chcela poďakovať tieňovým za to, čo som tu vypočula. Tak, takmer všetci sme v rovnakej línii a to sa, tomu sa teším, lebo takýmto spôsobom môžeme vyslať silné posolstvo do INTA. I've lost my space now to say the deadline for amendments. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 30. septembra na poludne a týmto uzatváram dnešnú schôdzu. Ďakujem každému za účasť a koordinátori sa stretnú o 5 minút. Ďakujem všetkým. Schôdza je ukončená. Poprosím ostatných, ktorí nebudú na koordinátoroch, aby odišli.